Good afternoon, everybody. Good afternoon, colleagues. Dobrý deň, kolegovia. Náš pán predseda tu dnes nie je. Preto budem predsedať ja. Máme tu dnes dôležitých hostí. Chceme si vypočuť ich názory, chceme im položiť naše otázky. Na úvod by som bola rada, keby sme schválili program. Kolegovia, bod číslo 6 programu, zlepšenie právneho rámca pre prístup k dokumentom potrebné po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Bod číslo 6 bol vyčeknutý z programu, len že spravodajca tu nie je. Skupiny sa rozhodli, že chcú, aby sa hlasovalo o tejto správe na ďalšom pléne, čiže sa tomu budeme venovať neskôr. Bod číslo 5, toto je prezentácia právnych služieb. Ak teda nemáte žiadne námietky k programu, tak ho považujeme za schválený. Ešte oznámenia. Koordinátori na správu o základných právach navrhli moju osobu. Ak nikto nemá námietky, tak považujem tento návrh za schválený. No a teraz poďme k prvému bodu nášho programu. Zaveria preskúmanie švedského predsedníctva Rady EÚ v oblasti spravodlivosti vnútorných vecí, to konkrétne bod číslo 3 písaného programu. Máme tu švedskú ministerku spravodlivosti, pani Beatrice Ask. Pani ministerka, prosím, v stručnosti nám odprezentujte výsledky vášho predsedníctva. Samozrejme, že tu máme 82 stranový štokholmský program. Pani Ask sa zaoberá spravodlivosťou záležitosťami vnútra, takže na toto sa prosím zamerajte, vrátane teraz základných práv, keď budete klásť svoje otázky. Ak sa vaša otázka týka migrácie, tak počkajte, o hodinu neskôr príde minister pre migračnú azylovú politiku Tobias Billström. Takže pani Ansk, ďakujem vám pekne, že ste prišla a dávam vám slovo. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážení poslanci, v tomto výbore som bola asi pred tromi mesiacmi, keď som predstavovala priority švedského predsedníctva v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. No a za tie tri mesiace sme prešli veľký kus cesty. Celú jeseň prebiehala rozpráva a myslím si, že je teraz na čase povedať vám, čo sme dosiahli v oblasti vnútra a spravodlivosti počas švedského predsedníctva. Vo Švedsku sú tieto body považované za prioritu a snažíme sa lepšie vyvážiť opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti s ochranou um, súkromnej sféry ľudí, pretože nám ide hlavne o občanov. Otázky typu práva na uh, náležitý právny postup, napríklad uh, práva obetí zločinu sú pre nás veľmi dôležité. To sa odrazilo aj v štokholmskom programe. Štokholmský program vychádza zo znamenia komisie, ako aj z vašich názorov a z názorov národných parlamentov. Tiež sme zohľadnili občianskú spoločnosť, rôzne organizácie a teda rokovali sme aj s členskými štátmi EÚ. Ja a pán Bilström sme sa zúčastnili debaty o uznesení Európskeho parlamentu o štokholmskom programe. Bol to 24. novembra v Štrasburgu. Obsah uznesenia sme zapracovali do štokholmského programu a tá rozpráva, ktorá v Štrasburgu prebehla, bola mimoriadne dôležitá. 30. novembra a 1. decembra minulý rok na rade sa hovorilo o štokholmskom programe a dohodli sme sa v zásade na tom obsahu. Teraz sa tomu bude vedovať ešte Všeobecná rada a dúfam, že 10. 11. decembra to bude schválené na samite. Aká je vízia štokholmského programu? Je to bezpečnejšia, a otvorenejšia Európa, kde budú chránené práva jednotlivcov. Perspektíva občanov by mala byť východiskom našej práce. Spolupráca by mala vychádzať z lepšej rovnováhy medzi opatreniami na bezpečnosť a medzi opatreniami na ochranu práv jednotlivca. V štokholmskom programe sa zdôrazňuje myšlienka, podľa ktorej by Európska únia mala pristúpiť k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod, o to čo možno najskôr. Myslím si, že toto je nevyhnutné, aby sme k tomu pristúpili čo možno najskôr a ja počítam s výraznou podporou Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o boj proti zahraničnej kriminalite, je to obrovská výzva administratívne prekažky, teda administratívne hranice, nemôžu zabrániť v spolupráci medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, pretože spoločné problémy si žadujú spoločné riešenia. Štolhomský program zdôrazňuje dobre rozvinutú spoluprácu medzi policajnými zbormi a výmenu informácií a skúseností, aby sme sa mohli postaviť týmto problémom. Zároveň je dôležité, aby výmena informácií zohľadňovala požiadavky ochrany súkromnej sféry a ochrany súkromných e, údajov, tak aby sa získavali informácie len tie, ktoré sú potrebné, aby sa mm, archivovali len po potrebnú dobu. Takže na jednej strane bezpečnosť, istota, na druhej strane ochrana e, základných práv a slobod. Vzájomné uznávanie by naďalej malo byť základným princípom v spolupráci v oblasti súdnictva, to sa uvádza v štokholmskom programe. Členské štáty by mali vykonávať rozhodnutia prijaté súdmi iných členských štátov. Teda mali by si vzájomne dôverovať. Ako tú dôveru zvýšiť? Je potrebné zvýšiť povedomie o súdnych systémoch iných členských krajín. Program tiež obsahuje návrhy pokiaľ ide o vzdelávanie v členských štátoch, pokiaľ ide o výmenné programy prokurátorov, súdcov, teda je potrebné posilniť už existujúce siete. Dôveru môžeme zvyšovať aj na základe spoločných minimálnych práv pre obžalovaných v trestných záležitostiach, napríklad preklady, tlmočenie. A v tomto programe sa uvádza postupná, postupný postupné zavádzanie alebo postupná harmonizácia takýchto procesných práv. Obete zločinov si tiež zaslúžia našu pozornosť. Štokholmský program im ju náležite venuje. Teda na veci hľadíme z perspektívy obete zločinu. A toto je v niektorých oblastiach nová perspektíva. Švedské predsedníctvo urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby štokholmský program zodpovedal mm, želaniam našich občanov. Chceme, aby ten program bol nielen ambiciozný, ale aj konkrétny, aby obsahoval jasné priority. A podľa mňa ten program toto aj splňa. Teraz sa tešíme na schválenie štokholmského programu na decembrovom sabite, ako som už spomínala. No a po samite už samozrejme Komisia a španielské predsedníctvo budú musieť vypracovať konkrétny akčný plán na implementáciu štokholmského programu. Toto je dôležitá úloha a teším sa na konštruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom pri plnení tejto úlohy. Vážení poslanci, okrem štokholmského programu švedské predsedníctvo pracovalo z, na viacerých témach, na viacerých nástrojoch. Napríklad obnovenie postupu, pokiaľ ide o procesné práva v trestných záležitostiach. E, tento proces bolo potrebné zachovať, pokračovať v ňom. Švedsko sa napríklad zaoberalo právom na tlmo- Švedsko sa zaoberalo napríklad právom na tlmočenie a preklady. Európsky parlament, alebo na spolurozdovanie, bude veľmi dôležitým partnerom a ja sa teším na budúcu spoluprácu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s ľuďmi, švedské predsedníctvo sa koncentrovalo na rámec e, vonkajších vzťahov EÚ v súvislosti s bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Musíme sa spojiť s krajinami pôvodu, s krajinami tranzitu. Rada prijala strategický dokument, ktorý bude e, mať úlohu usmernení v tejto oblasti. No a na rade sa dosiahol konsenzus, pokiaľ ide o vytvorenie rámcového rozhodnutia o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Kriminalizácia obchodovania s ľuďmi je dôležitá, prísnejšie sankcie a lepšia ochrana obetí takýchto zločinov. Lisabonská zmluva je v platnosti a my pevne veríme, že sa nám podarí dosiahnuť smernicu o obchodovaní s ľuďmi v spolupráci s Európskym parlamentom v rámci postupu spolurozhodovania. Voj proti obchodovaniu s ľuďmi si vyžaduje okamžité riešenie, spoločné riešenia a poslanci Európskeho parlamentu sa týmto naozaj veľmi úzko zaoberali. Ďalšia priorita švedského predsedníctva to bol boj proti detskej pornografii a iným, iným formám sexuálneho zneužívania detí. Potrebujeme moderný cezhraničný prístup, aby sme sa mohli naozaj postaviť tomuto problému. Lepší právny rámec. Dúfam, že, dosia- že počas španielského predsedníctva sa príjme smernica o tejto problematike. Tiež sme začali s dobrovoľnou spoluprácou členských štátov v boji proti uh, detskej pornografii. Je to spolupráca medzi bankami, medzi um, internetovými poskytovateľmi, tak aby spoločnými silami bojovali proti tomuto fenoménu. A ministri sa v oktobri zhodli na spoločnom postupe v tejto súvislosti. Ďalej musíme lepšie bojovať proti zločinu v Európskej únii Hranice sa otvárajú, technológia sa rozvíja a teda pre zločincov jednoduchšie fungovať cezhranične. Je to našou spoločnou odpovednosťou zjednodušiť spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní pri riešení takýchto zahraničných prípadov. Zahraničná spolupráca a efektívne systém výmeny informácií sú zásadné pre túto prácu. Dôležité je, aby sme prijali celostný prístup k takýmto typom otázok s cieľom riadiť výmenu informácií bezpečným, efektívnym spôsobom s ochranou súkromnej sféry a osobných údajov. Na jeseň švedské predsedníctvo vyrokovalo predbežnú dohodu z USA, pokiaľ ide o prístup k informáciám SWIFT. Rada ministrov to schválila 30. novembra. Ďalej sa snažíme bojovať proti financovaniu teroristických aktivít. To je ďalšia medzinárodná spovednosť, ktorú máme. Musíme spolupracovať v duchu solidarity v boji proti terorizmu. V mene EÚ sme vyrokovali dohodu, pokiaľ ide už o spomínaný prístup k informáciám o SWIFTE túto dohodu, čo možno najskôr predložíme Európskemu parlamentu na schválenie. Budúci rok sa príjme rozhodnutie o dohode o trvalej dohode v spolupráci s Európskym parlamentom. Ďalej sme sa zaoberali kvalitatívnym aspektom výmeny informácií v EÚ. V oktobri sa ministri dohodli na rámcovom rozhodnutí o akreditácii forenzných laboratórií. Je to dôležitý krok, pokiaľ ide o zaručenie toho, že dôkazy v, post- v procesoch v EÚ budú všade splňať rovnaké štandardy, čo podporí vzájomnú dôveru. V, novembru, v novembri rada prijala závery v tom zmysle, že e, sa má vytvoriť e, systém na boj proti e, drogám vlastne by mohli spolupracovať e, v organičnom trestnom konaní v týchto otázkach na celom území EÚ. Európska únia urobila obrovský pokrok, pokiaľ ide o spoločnú legislatívu v boji proti organizovanému zločinu. Ale táto legislatíva nemôže fungovať bez zájomnej dôvery v členských štátoch v právne systémy iných krajín. Preto je potrebné, aby sa sudcovia a prokurátori spájali cezhranične. A štokholmský program preto stanovuje ambiciozne ciele, ciele na školenia, na výcvik, E, ľudí v takýchto povoleniach vrátane výmenných programov. Švedské predsedníctvo vníma Europol ako srdce európskej policajnej spolupráce. My sme v oktobri mali v Hagi neformálne ministrov, hovorili sme o potenciáli e, tejto inštitúcie, Na budúci rok bude prijaté nové rozhodnutie o Európole. Ja som presvedčená, že dôležitosť e, tejto inštitúcie sa ešte zvýši. Zvýšená spolupráca medzi policajnými orgánmi členských štátov potrebuje určité centrum, určité stredisko, z ktorého bude tá spolupráca vychádzať. Dôležité sú naše zahraničné vzťahy v oblasti vnútra a spravodlivosti. My pravidelne rokujeme s našimi strategickými partnermi, je to hlavne USA, Rusko a krajiny Západného Balkánu. Na stretnutí z e, USA bol prijaté Washingtonské vyhlásenie, ktoré je rámcom spolupráce s transatlantickým partnerom v oblasti spravodlivosti a vnútra na budúcich 5 rokov. To znamená, že sme sa dohodli s USA na prehlbení spolupráci v boji proti vážnym cezhraničným zločinom, e, vrátanie detskej pornografie, vrátanie obchodovania s ľuďmi, s drogami. Takže chceme posilniť právnu spoluprácu a ochranu ľudských práv. Pani predsednička, vážení poslanci, toto je stručný prehľad toho, čo rada dosiahla počas jesene. Bola to naozaj veľmi intenzívna, e, zaujímavá práca v spolupráci všetkých troch inštitúcií a ja pevne verím, že to, čo sme dosiahli spoločne počas švedského predsedníctva, že to prispieje k otvorenejšej a bezpečnejšej Európe pre našich občanov. Takže ja verím, že občania ocenia to, čo sme my dosiahli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani Ask. Hovorí pani predsednička, my si myslíme, že vaše predsedníctvo bolo veľmi kvalitné a vážime si vašu odvedenú prácu a kontakty s parlamentom. O slovo sa prihlasilo viacero kolegov. Pán Buzutil ako prvý, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Uh... Ďakujem pani predsednička, ďakujem pekne pani ministerke. Dovolte mi, aby som sa vám poďakoval za odvedenú prácu. V našej oblasti táto práca bola charakterizovaná dvomi vecami, štokholmským programom a samozrejme vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Začal by som to Lisabonskou zmluvou. Európsky parlament sa pozeral s optimizmom na novú zmluvu. Naozaj sa z nej tešíme, pretože budeme sa môcť viac zapájať do činnosti v oblasti, ktorá sa týka každodenného života našich občanov. Áno, oblasť spravodlivosti je otázkou, ktorá občanov zaujíma, takže my sa budeme snažiť o to, aby sa Európsky parlament aktívne zapájal a aby e, vlastne e, spolu rozhodoval v týchto otázkach v najbližších rokoch. V Štokholmskému programu chcem povedať následovné. Myslím si, že je potrebné uznať, že vaše predsedníctvo e, presadilo takýto ambiciózny program. Dúfam, že teda bude presadený, že teda dôjde k jeho potvrdení v najbližších dňoch. Myslím, že sa vám podarilo pripraviť nás na to, čo budeme musieť robiť v najbližších rokoch. Áno, bolo pre vás dobré, že ste e, boli predsedníckou krajinou v takomto rozhodujúcom čase, takže to také určité privilégium, že ste mohli prijať tento program a urobili ste to naozaj vynikajúco. Dôležité však nie je len to, čo je v štokholmskom programe, Stále ešte nemáme konečnú verziu tohto programu. Teda dostal som ju dnes e, ráno, takže som nemala ešte šancu si ju prečítať. Dúfam, že tam nie je nejako veľa zmien oproti tej poslednej verzii, ktorú som čítal. Takže nielen štokomský program je dôležitý, dôležitá je jeho implementácia. To si myslí hlavne moja politická skupina EPP. Takže otázka implementácie je mimoriadne dôležitá. K jednotlivým bodom programu ochrana obetí a práva obetí zločinov. Toto je vec, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá. Takže príjmeme niekoľko iniciatív v tejto súvislosti. Tiež sa tešíme, že tam rozpracovávate otázku práv detí. Hovorili ste o tom vo vašej prezentácii. Tešíme sa, že Európa bude aktívnejšia v tejto oblasti. Takže na záver ešte raz moja vďaka. Odvedli ste obrovský kus práce a zanechávate nám naozaj veľmi dobrý program pre najbližšie roky. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Pýta sa pani ministerky, či by rada reagovala okamžite na každú otázku, alebo by radšej si vypočula niekoľko otázok. Pani ministerka hovorí, je to na vás, ako sa rozhodnete. Dobre, tak urobíme viacero otázok. Naraz hovorí pani predsednička a potom bude pani ministerka reagovať. Takže pani Boskúr ako ďalšia. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen die over ditzelfde onderwerp Pani predsedajúca, mám tu takú malú otázku, veľmi stručnú. V parlamente sa venujeme obmedzeniam, pokiaľ ide o osoby, e, obmedzenie pohybu osôb siete Al-Qaeda, Taliban a tak ďalej, v súvislosti so Somalskom a tak ďalej. A minulý týždeň bolo počuť, že rada uvažovala, že dobre, že všetci súhlasia a že e, to je aj na programe rady 30. novembra, ale že sa bude príjmať rozhodnutie podľa starého režimu. Nakoniec sa to tak nestalo, my sa tomu tešíme. Ale otázka je, prečo to nie je na programe rady, prečo sa o tom nediskutovalo, keď už to malo byť dohodnuté. Uh, pani Plašard ešte položí otázku a potom odpovedzte, pani ministerka. Pani Boskut, prosím vás, mohli by ste zopakovať vašu otázku? Vzhľadom na tlmočenie, pani Ask eh, nevie, čo ste sa jej pýtali. Met alle plezier, voorzitter. Eh, Samozrejme, pani predsedajúca, veľmi rada zopakujem. Ja som hovorila že sa venujeme otázke obmedzenia pohybu a m, mm, teda pravidiel pre osôb, ktoré majú vzťah s Al-Qaidom, s al s Talibanom a tak ďalej. A rada nás informovala švedské predsedníctvo, že táto téma bude prediskutovávaná na rade 30. novembra, tak sa nestalo a ja som sa pýtala dôvod, aké sú dôvody, prečo sa tento bod stiahol z programu schôdze na samite a prečo to presúvate do nového režimu Lisabonskej zmluvy. To je to, čo som chcela vedieť, ak by ste mi mohli odpovedať. Ďakujem. Pani Plašat a potom pani Ask. Eh, <clears throat> Ďakujem. A ja som veľmi zvedavá na tú odpoveď pre pani Boskúr. V každom prípade vám ďakujem za také e, uvedenie, ktoré bolo veľmi obšírne. Nechcem opakovať už to, čo tu povedal pán Busutil, ale skutočne vaše úvodné informácie boli veľmi zaujímavé a rovnako aj to, čo švedské predsedníctvo dosiahlo. Mám veľmi špecifickú otázku. Je tu rozdiel medzi uzavrieť dohodu a podpísať dohodu. A existuje samozrejme aj termín na tieto dva body alebo na tieto dve operácie. Prečo sa rozhodlo, že sa využije tento termín? A poprosím vás, nehovorte mi teraz, že predsedníctvo a rada, ktorí už dlho hovoria, eh, že sa to bude robiť, takže teraz to zrazu bude nejaké prekvapenie. Tiež by som chcela vedieť, prečo ste sa rozhodli takto o harmonograme a teraz žiadate od nás naše schválenie. A teraz pokiaľ ide o operácie SWIFT, tá reciprocita, o ktorej sa stále hovorí, a ktorá teda stále hovoríme v povzťahu s USA. A je tu ale taký problém, že EÚ nemá vlastné TFTP, a spýtali sme sa na to aj Johna Povela, on nám odpovedal, že nemáme TFTP, pretože to pre nás nie je rentabilné, ale podľa mňa to nie je správna odpoveď. Aspoň mňa neuspokojuje, tak ja by som chcela od vás počuť odpoveď. Thank you. Well, Mrs. Ask. Ďakujem, pani Ask, máte slovo. Reagujte na tie tri otázky a potom bude nasledovať ďalšie kolo. Ďakujem za otázky. Pokúsim sa zodpovedať v takom poradí, ako boli položené. Najskôr chcem povedať, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme pripravili kompletný program a takisto najdôležitejšia je implementácia. Pán Buzutil má pravdu. Španielské predsedníctvo na základe štokholmského programu pripraví akčný plán. Parlament bude do toho zapojený, to je jasné je veľmi dôležité, aby sme dodržali plán implementácie, pretože z toho vyplytnú konkrétne rozhodnutia, ktoré budú príjmané na základe cieľov štokholmského programu. Domnievam sa, že od piatku minulého týždňa si kladieme najmä otázku trestnosti. E, v Štokholme na stretnutí sme sa takisto rozprávali o zločinoch proti deťom. Je veľmi dôležité, aby naše e, súdne systémy boli schopné sledovať všetky aspekty, ktoré sú prepojené s vykoristovaním detí. Pokiaľ ide o otázku pani Boskurt e, o obmedzeniach a o boji proti terorizmu, Pokiaľ to môžem posúdiť, e, toto je otázka pre ministrov zahraničia. To sa netýka ministrov vnútra. My takúto otázku nemáme na agende. Nie som e, dobre informovaná a myslím, že o tomto sa diskutuje na inej úrovni a domnievam sa, že to spada do právomoci ministrov zahraničia. Potom k otázke SWIFTu. prečo sme naplánovali e, takýto e, časový harmonogram, ktorý ste citovali, ktorý ste spomínali. Chcem povedať, že sa obávame, že bude existovať nedostatok alebo nedostatky v našom e, systéme výmeny informácií. Pripravili sme určitý systém výmeny informácií, ale máme obavy, že sú tam ešte nepokryté, nevyriešené otázky. Je dôležité, aby sme takisto zohľadňovali informácie, ktoré máme o a, americkom systéme a takisto je dôležité, aby sme mali pravidlá, ktoré umožnia fungovanie systému. Toto sú veci, ktoré chceme, ktoré nás zaujímajú a zároveň si uvedomujeme, že systém je veľmi zložitý. Rokovali sme a diskutovali sme o tom veľa. Ale ešte sme otázku úplne nevyriešili. Viackrát sme o tom hovorili v Európskom parlamente a v hraniciach možností sa snažíme byť čo najotvorenejší. Ale otázka časového harmonogramu je otázka, na ktorú môžem odpovedať iba následovne. Je dôležité, aby nevznikali nedostatky pretože terorizmus samozrejme nemôže, nesmie dostávať financie. A takisto je dôležité, aby sme dosiahli čo najlepšiu ochranu údajov. A to sa už deje. U, údaje sú dnes eh, chránené, chránené lepšie, ako to bolo predtým, keď sa vymieniali informácie v minulosti. Ďakujem pani Ask, hovorí predsedajúca. Teraz druhé kolo otáz, otázok. Traja kolegovia. A potom bude tretie kolo otázok. Takže pán Albrecht je teraz e, prvým, kto má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Ja chcem ešte raz e, zopakovať, že sa veľmi teším, že štokholmský program pre oblasti vnútra a spravodlivosti zohľadnil niektoré naše pripomienky, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov. Napriek tomu sa ešte domnievam, že na tomto mieste musíme rozvinúť ešte v budúcnosti širšiu diskusiu, najmä pokiaľ ide o implementáciu tohto programu, to je rozhodujúca vec. A potom ešte je niekoľko bodov v štokholmskom programe, o ktorých sa domnievam, že by sme mali ešte raz prediskutovať otvorenie tieto opatrenia. Najmä sa to týka výmeny informácií. Vo všeobecnosti sa ale domnievam, že najmä v oblasti spravodlivosti boli urobené veľké pokroky. Napriek tomu ešte v štokholmskom e, programe sú niektoré oblasti, napríklad e, pristahovalectvo a azyl, ktoré nás veľmi zatiaľ netešia. Tie výsledky zatiaľ nie sú uspokojivé, ale to je iný príbeh. No a teraz ešte dve o, pripomienky. E, jedna sa tu už spomenula, týka sa to SWIFTu. A ja sa domnievam, že je dôležité aby sme viedli otvorenú diskusiu aj v Európskom parlamente. Myslím, že štokholmský program dokazuje, že keď je parlament informovaný o zámeroch a má možnosť vytvoriť si vlastný názor, v konečnom dôsledku sa príjmu lepšie rozhodnutia. A takto to bude podľa mňa aj v prípade SWIFTu. Bohužiaľ, v tejto oblasti je ešte stále veľa tajnostkárstva a e, tajnej legislatívy a ja osobne si myslím, že to nie je vôbec primerané. Jeden e, príklad je napríklad dohoda akta. Bol by som rád, keby ste nám vy ešte raz povedali niečo o tom, ako vyzerá stav na rade a čo si rada myslí o tom, že Európsky para- parlament bude musieť byť v zmysle Lisabonskej zmluvy zapojený do rokovaní a plne informovaný. Ja som si v minulosti želal, aby bol parlament informovaný v oblasti SWIFTu. Teraz sme dostali tento právny nárok a bol by som rád, keby rada sa na to sústredila a naozaj v, aj v oblasti vnútra a spravodlivosti, aby parlament bol plne zapojený do o, konania a aby vyhodnocoval existujúce opatrenia v rámci spolurozhodovania. Ďakujem, pán Albrecht, teraz pani Intveld. Ďakujem, pani predsedajúca. Pripojím sa k tým, ktorí vyjadrili vďaku švedskému predsedníctvu za častú prítomnosť počas vášho predsedníctva v našom výbore. Aj ja by som chcela pripomenúť otázku rôznych medzinárodných dohôd. Začnem so SWIFTom. Až minulý týždeň som sa dozvedela, že dôvodom, prečo máme teraz eh, postup súhlasu, je, že štyri krajiny sa odvolávali na článok 24.5 a vy, vyžiadali si parlamentnú výhradu. Takže rada nemala žiadnu inú možnosť iba pristúpiť k postupu súhlasu. A ja som veľmi rada, že teraz máme túto možnosť, ale nerozumiem, prečo nás o tomto fakte nikto e, neinformoval, keď sme mali minulý týždeň rozpravu. Druhá vec. Povedali ste, že e, dohodu SWIFT je treba naliehavo schváliť. Chcem každému pripomenúť, že už v roku 2007, čiže 2,5, pred 2,5 rokom, sme vedeli, že podoba SWIFTu sa bude meniť, takže mohli sme začať skôr. Napriek tomu hovoríte, že máte dôkazy o tom, že by nemala, e, nemali vzniknúť nedostatky vo výmene údajov. Ja vám verím, ale keďže parlament bol požiadaný o súhlas, bolo by dobré, keby ste sa podelili o tie informácie s nami. Inak budem mať pocit, že nemám žiaden základ, na, na základe ktorého by som mala rozhodovať. A ďalšia otázka všeobecnejšia k medzinárodným dohodám. Aký časový harmonogram predpokladáte e, na súhlas parlamentu? Rozprávali sme sa o tom minulý týždeň a mala som pocit, že rada chcela postupovať čo najrýchlejšie, ale Európska komisia musí predložiť rade návrh. A zdalo sa, že komisia chce čakať do konca januára so začatím celého postupu. Ja by som chcela vedieť, čo si o tom rada myslí. Týkalo by sa to SWIFTu, ale týkalo by sa to ešte dvoch ďalších eh, dohôd o, o eh, ochrane údajov a ešte ďalších dôhod. V zmluve samozrejme nie sú žiadne lehoty, ale postup súhlasu dá skutočné právomoci parlamentu iba v prípade, že časový harmonogram bude rozumný. Myslím si, že je to dôležitá otázka. No a potom sa tu spomenula akta. Bolo by dobre, keby rada informovala tento výbor o tejto dohode, pretože tak ako vždy pri fotokopírke môžete nájsť veľa dokumentov a jeden dokument e, potvrdzoval naše podozrenie o tom, že e, je tu aj dodatok o troch pokusoch, e, proti ktorému parlament veľakrát protestoval. A teraz, keď už máme právomoc súhlasu, tak chceme, aby ste informovali aj náš výbor, nie iba priemyselný výbor. No a na záver Predpokladám, že transatlantické dohody a postup súhlasu sa budú týkať aj transatlantickej ochrany údajov a príslušnej dohody a ja preto chcem, aby Rada čo najskôr o tom informovala parlament. Pani Makovej, hovorí predsedajúca. Ďakujem. A ja by som sa chcela pripojiť a vysloviť vďaku švedskému predsedníctvu za prácu a za spoluprácu s parlamentom. Takisto chcem uvítať odvolávku o, na korupciu v súkromnom sektore v štokholmskom programe a chcem využiť túto príležitosť, aby som vás informovala, že 9. decembra v stredu medzi 10. a 12. sa bude konať verejné podujatie na ktorom sa zúčastnia niektorí e, členovia parlamentu a takisto UNOCD a Transparency International a bude sa to týkať Medzinárodného dňa boja proti korupcii. Pokiaľ ide o štokholmský program, dostala som moju verziu dnes ráno a chcem sa spýtať dve otázky. Bod 445, hospodárska trestná činnosť a korupcia. Tam sa hovorí o tom, že rada vyzýva komisiu, aby vyvinula indikátory na meranie úsilí v boji proti korupcii a vyvinúť obsiahlú politiku boja proti korupcii v úzkej spolupráci s KREK, e, ktorý je orgánom Rady Európy. Ja už som sa na to pýtala, pani ministerka, zaslala som vám e-mail ohľadom e, tohto potom, čo ste vystúpili v Štrasburgu vidím, že táto odvolávka na úzkú spoluprácu s Grekom je tu ešte stále. Ja si nemyslím, že táto spolupráca by mala nahradiť e, vlastný mechanizmus Európskej únie na monitorovanie korupcie v členských štátoch. Greko sa týka členských štátov Rady Európy, ako vieme, takže automaticky aj všetky členské štáty EÚ tam spadajú a preto nemusíme dodávať nič nové. Opakujem, že by sme mali ale vyvinúť vlastný mechanizmus EÚ na vyšších štandardoch než tie, ktoré používa Rada Európy. Druhá vec, v štokholmskom programe sa hovorí o mechanizme, ale ja sa domnievam, že Tam nie je povedané všetko. Komisia má vyvinúť indikátory a politiku boja proti korupcii a potom už nenasleduje nič. Ja si myslím, že na konci by sme mali povedať ešte niečo o implementácii a takisto o určitých pravidlách a postupoch e, na sledovanie implementácie v členských štátoch. Inak nám ostane iba pekná stratégia na papieri. A dúfam, že to tak nebude. Chcem vyjadriť obavu v tomto ohľade a chcem sa takisto pripojiť a podporiť tých, ktorí majú takú istú požiadavku ako ja. Ďakujem. Pani Ask, hovorí predsedajúca, dám vám teraz slovo, aby ste zodpovedali tieto otázky a potom bude posledné kolo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán Albrecht, pokiaľ ide o aplikáciu ochrany osobných údajov vodojov, je to skutočne veľmi dôležitá záležitosť, ale zároveň aj veľmi ťažká na realizáciu. Je jasné, že štokholmský program je všeobecným programom a teda nezachádza do detajlov a bude trvať istý čas, samozrejme, kým ho budeme aplikovať a kým budeme aplikovať všetky ciele štokholmského programu budeme potrebovať tiež času na to, aby sme boli úplne spokojní aj s jeho realizáciou. Keď e, hovoríme o Swifte, minimálne dvaja sa pýtali, no ja čo môžem na to odpovedať. Švedské predsedníctvo pracovalo na tejto otázke čo najotvorenejšie a čo najtransparentnejšie a bolo to pre nás rozhodujúce, aby sme takto postupovali a zároveň bolo naliehavé, aby sme konali čo najskôr a nebolo to ale jednoduché, pretože v tejto oblasti je veľa zainteresovaných a táto oblasť je veľmi zložitá, ako všetci veľmi dobre viete. Ale existujú aj neformálne dohody s Európskym parlamentom, ale bolo vždy, aby sme Európsky parlament dostatočne a správne informovali. To je jasné a je to dôležité a pokiaľ ide o tú transparentnosť, to pre nás bolo rozhodujúce počas celého predsedníctva, aby sme takto transparentne postupovali. Ja by som bola rada, keby bol Európsky parlament oveľa aktívnejší a konštruktívnejší v oblasti e, transparentnosti zo strany Európskej komisie. Je dôležité, aby sme na tom pracovali je dôležité, aby sme mali od Európskeho parlamentu aj viacej indikácií. Pokiaľ ide o akta, my sme pracovali veľmi aktívne v rokovaniach o téme akta. Táto téma bola pre nás veľmi dôležitá, pretože je potrebné ukončiť všetky eh, tie konšpiračné teórie, ktoré počuť tu a tam Faktom ostáva, že mnohí tí, ktorí sa zúčastňujú rokovaní, sú v skutočnosti proti uzavretiu takejto dohody. A to je aj dôvod, prečo sme museli pracovať tak, ako sme postupovali. A nie je veru jednoduché dávať odpovede, ktorý by sme boli radi dávali. Bolo to všetko naozaj veľmi komplikované, ale veľmi tvrdo sme pracovali, aby sme boli čo najtransparentnejší a budeme tak aj postupovať, pretože ja si myslím, že len takýmto spôsobom nájdeme správne riešenia do budúcnosti aj budeme v týchto rokovaniach takto postupovať, ale ako som už povedala, niektorí sú proti e, týmto rokovaniam a sú tam aj iné tradície, na ktoré treba brať, úvahu, ktoré treba brať do úvahy. Pokiaľ ide o otázku pani, o pani, e, pani Intveld, my si myslíme a dúfame, e, že sa táto záležitosť vyrieši čo najskôr, ak by to bolo možné do konca tohto roka. A ešte raz opakujem, je to pre nás rozhodujúca záležitosť. Ale problém s niektorými týmito dohodami je, že ešte nie sú vytvorené určité rutiny alebo určité zvyky alebo normálne postupy, takže zatiaľ len v niektorých prípadoch skúšame terén, ale dúfam, že sa nám to podarí uzavrieť do roka do konca roka 2009. A pokiaľ ide o otázku pani Makovej, ďakujem vám za ňu. Je pravda, že vy ste jediná, ktorá ste ma priamo kontaktovali po poslednom raze, čo som bola tu v parlamente a vystúpila vo výbore. Ja vám za to veľmi ďakujem. Je dôležité, aby sa nám podarilo pracovať a riešiť také otázky, ktoré súvisia s korupciou. My žiadame od Európskej komisie, aby s orgánom GRECO čo najúžšie spolupracovala, pretože Chceme zabrániť tomu, aby neexistovali rôzne štruktúry, ktoré budú paralelne pracovať na tej istej veci, lebo to by bolo zbytočné minanie zdrojov aj personálu. A my želáme, aby Greko tento systém bol priamo začlenený do procesu a to budeme aj v budúcnosti robiť pretože otázky korupcie to sú rozhodujúce záležitosti, ktoré musíme riešiť v budúcich rokoch. Ak sa nám nepodarí kontrolovať korupciu, znížiť jej úroveň, tak potom európsky občania jednoducho nebudú dôverovať národným orgánom a to bude katastrofa. Ďakujem. Posledná séria otázok pani Sepa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som začala Swiftom. Nemám nejaké veľké nádeje, pretože som odkedy som poslankyňou EP, si uvedomila, že rôzni poslanci opakovane kladú konkrétne otázky a nedostanú na ne zodpovedajúce odpovede. Napriek tomu je podľa mňa potrebné tieto otázky opakovať, lebo to môže mať dopady do budúcna. Pani Ask, vy ste nám dnes zase raz povedali, že máme lepšiu ochranu údajov. Lepšiu ako kedy? Lepšiu ako v roku 2001, kedy USA využili tieto informácie bez toho, aby nás informovali. Pani ministerka, to nie je nejaké umenie. Alebo potom v lete v tohto roku, keď začali rokovania, je to teraz lepšie ako vtedy? Ja si myslím, že to, čo stojí v tomto programe, nie je postačujúce, pokiaľ ide o ochranu údajov, o ochranu osôb, pokiaľ ide napríklad o právo žalovať napríklad aj orgány USA. Stále sa hovorí, že nesmú byť v legislatíve medzery. A ja si kladiem otázky, aké medzery tu majú alebo môžu vzniknúť. My sme tu v parlamente viackrát žiadali predloženie dokladov o tom, že táto výmena údajov chráni bezpečnosť e, údajov európskych občanov a nám doposiaľ zatiaľ nepredložili ani jeden jediný doklad. Za minulých 10 dní, teda pred podpisom dohody 30. novembra, tu bolo viacero verejných vyhlásení, myslím, že nielen v Nemecku, ale aj v iných krajinách, v tom zmysle, že SWIFT e, je veľmi dobrý, veľmi pozitívny, ale keď sa spýtate národných e, úradov, e, či to tak je, tak tvrdia, že to tak vôbec nie je. Takže nebolo potvrdené zo strany národných úradov, že e, nedochádza k zvýšeniu bezpečnosti, že e, tieto údaje idú v prospech USA. SWIFT za pol roka sa to v chvate celé mm, prijalo. Tá téma je veľmi dobre známa. Mne osobne na tom vadí nielen to, že je tu SWIFT, že je tu výmena údajov, ale mňa, mňa, mňa hneva to, aký je výsledok. Nám sa bezpečnosť nezvyšuje, nechránime základné práva a toto samozrejme môžeme dopady aj na realizáciu štokholmského programu. Ja som členkou Európskeho parlamentu 6 mesiacov a nie som presvedčená o tom, že by to bol taký dobrý základ pre spoluprácu inštitúcií. Ja si práve, že myslím, že tu je ešte veľa nedoriešených vecí. Otázka implementácie štokholmského programu v oblasti obchodovanie e, s ľuďmi, e, zneužívanie detí a tak ďalej. Tam sú e, veľké pokroky a ja sa teším, že tu máme nový dokument, že komisia na to reaguje aj talianské predsedníctvo, ste príde s určitými návrhmi a my toto všetko e, riadne e, prekontrolujeme, preveríme. Trošku sme pri tom celom boji proti terorizmu zabudli na to, pozabudli na to, že otázka e, ľudských práv v Európe zatiaľ tiež ešte nie je úplne vyriešená, že je ešte mnoho otvorených otázok. Ďakujem. Ešte dve otázky hovorí pani predsedajúca. Prosím, aby ste boli struční pretože pani Ask pôjde za chvíľu do výboru Jury, takže prosím, buďte naozaj stručný, Pán Brons. You came prepared to uh, discuss Ďakujem. Neviem, či táto moja otázka bude na mieste. Ja už som ju kladol minulý týždeň, nedostalo sa mi reakcie, takže ja dúfam, že dnes budem úspešnejší. Štokholmský program zdôrazňuje chartu základných práv. Veľká Británia a dve ďalšie krajiny majú opt-out z tejto charty. Ako to bude s týmito opt-outami? Prežijú plnú implementáciu Lisabonskej zmluvy? Ja osobne dúfam, že to tak bude, pretože si myslím, že zmluva je ohrozením základných slobod vo Veľkej Británii. Druhá otázka naozaj stručne. Hovorili ste o spoločnej legislatíve v boji proti zločinu. Viete, že Anglicko, Wales a dve ďalšie jurisdikcie Veľkej Británie majú systémy, ktoré sú relatívne odlišné relatívne, ale veľmi odlišné od kontinentálnych systémov. Takže plánujete plánuje sa e, z, strata e, týchto rozdielných právnych systémov vo Veľkej Británii? Ďakujem. Ďakujem pekne. Rád by som hovoril o Swifte. Sú tu dva body, na ktorých nástoja prívrženci dohody medzi EÚ a USA. Poprvé, že ide o dohodu, ktorá bude platiť len 9 mesiacov, to znamená, že bude dočasná a po druhé hovoria, že je veľmi dôležitá na boj proti terorizmu a oni vychádzajú z toho, čo povedal aj spravodajca k tejto otázke. Ja si myslím, že si musíme chladnokrvne zanalizovať tieto dva body, o ktorých hovoria obhajcovia tejto dohody. Poprvé si myslím, že to nie sú tie silné body tejto dohody. Práve naopak tie slabé stránky. Minulý týždeň nám povedali, že týchto 9 mesiacov bude nakoniec 5 mesiacov na uchovávanie údajov o bankových transferoch v rôznych databázach a v týchto databázach sa tieto údaje potom môžu neskôr používať na špecifické konania, ale potom ešte tieto údaje budú 5 rokov uchovávané, nie 5 mesiacov, takže musíme byť oveľa opatrnejší a prekvápili nás aj tieto vyhlásenia. Pokiaľ ide o spoluprácu rady a s parlamentov, keby e, sa tieto rokovania robili na základe Lisabonskej zmluvy, tak ako to parlament viackrát žiadal, bolo by sa nám podarilo postaviť sa proti takýmto opatreniam, ktoré sú v skutočnosti nevýhodou alebo negatívami e, tejto dohody. Takže jednak to nie je dočasná dohoda, pokiaľ ide o jej efekty. A navyše budeme mať definitívnu dohodu, ktorá sa bude vyrokovávať na základe praktík, ktoré sa ešte nezadefinovali praktiky, ktoré sa budú vlastne vytvárať a nejakým spôsobom uchovávať počas prvých mesiacov. Potom sa hovorí o správe Gruyère, že mm, zbieranie informácií a údajov bolo rozhodujúce pre boj proti terorizmu, ale mňa mrzí, že musíme vychádzať z tejto správy, pretože jednak takto správa bola hodnotená ako dôverná. My sme ju vôbec nemohli ani čítať, ani sme o nej nemohli diskutovať a my predsa nemôžeme takto postupovať alebo nemôžeme dôverovať takémuto postupu, keď nevychádzame z tých vedeckých údajov. Nemôžeme len tak povedať, že zber údajov je dôležitý a účinný spôsob, ako bojovať proti terorizmu, pretože nemáme vedecké empirické dôkazy na to. A v tomto zmysle tieto dva silné body, ktoré používajú privrženci tejto dohody, tak sú to vlastne dve negatíva alebo dve slabé miesta tejto dohody. A od nás sa žiada, aby sme dôverovali, ale my nemôžeme dôverovať tomu, ako sa táto dohoda vyrokovalo, pretože táto dohoda sa vyrokovala bez toho, že by sme my, priami zástupcovia ľudí, mohli zasiahnuť do tohto rokovania. Ďakujem pekne, hovorí pani Ask. Veľmi e, rýchlo budem odpovedať. Výbor Júri trošku počká. Vysvetlím im, že som odpovedala na otázky kolegov. Pokiaľ ide o SWIFT, ja si myslím, že by sme si mali položiť nasledujúcu otázku. Je potrebné, áno alebo nie, ukončiť financovanie medzinárodného terorizmu? Podľa mňa je odpoveď jasná nemôžeme neustále e, čakať a atentáty, teroristické atentáty sa nemôžu konať, keď, nemôžu by, keď nie sú financované. A teda by sme mali zabraniť takémuto financovaniu. Všetci, ktorí máte kreditné karty, viete veľmi dobre, ako to funguje. Ak teroristi kúpia napríklad v Damašku e, diamanty s vašimi údajmi e, vašej kreditky, tak stiahnu sa peniaze z vášho účtu. A pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali taký počítačový informatický program, ktorý bude označovať takéto operácie a transferencie. Je teda pre nás veľmi dôležité, aby sme sa snažili bojovať proti takýmto transferom a pohybom financií. Je potrebné zabrániť akémukoľvek podozreniu pri financovaní terorizmu dosiahla, dosiahli sme dočasnú dohodu a boli sme veľmi opatrní pri uzatváraní tejto dočasnej dohody, hlavne pokiaľ ide o typ údajov, ktoré sa môžu postupovať. Samozrejme, retoricky môžeme povedať, áno, nebude to trvať len 9 mesiacov, ale dokonca 5 rokov, ale platnosť tejto dohody je 9 mesiacov. Hoci je pravda, že tie údaje sa budú môcť uchovávať 5 rokov. Ale keď diskutujeme o Swifte, musíme predovšetkým vedieť, že sa snažíme tomu, aby sme zabránili financovaniu terorizmu. Pretože sú niektorí, ktorí chcú financovať hrozné teroristické atentáty peniazmi našich daňových poplatníkov. Takže v spolupráci s USA sme sa snažili nájsť právne prostriedky, ktoré nám umožnia presúvať informácie z Európy do USA. A ja si myslím, že táto otázka ochrany údajov je samozrejme veľmi dôležitá, hlavne pre SWIFT. A jedna otázka, na ktorej som vynimočne nástojila, tak to je práve táto stránka ochrany údajov, ale zároveň veľmi dobre bojovať proti terorizmu a zároveň rešpektujúc individuálne práva. A to je medzinárodná zodpovednosť. E, dohoda bude predložená parlamentu. Vždy to bol náš zámer. E, my sme vždy Európsky parlament plne rešpektovali, ale treba uznať, že sme boli aj v časovom tlaku, ale nakoniec sa nám podarila táto úloha a vyriešili sme ju. E, Charta základných práv, či sa bude aplikovať Veľkej Británii a ďalších krajín, ktoré požiadali o opt-out alebo majú opt-out ja si myslím, že môžeme zachovať e, e, aj Briti si môžu zachovať svoj britský právny systém do budúcnosti. Pokiaľ ide o Veľkú Britániu, sú tam samozrejme otázky, ktoré nebudú transferované do kompetencií EÚ alebo pod EÚ, to je jasné. Ale na tej európskej úrovni je dôležité, aby sme brali do úvahy dohovor ľudských práv, ktorý e, berie do úvahy ľudské práva našich e, občanov. A ja nechápam, prečo niektoré právnické, veľmi zložité formulky nám zabraňujú ísť ďalej, ale ja si želám, aby tieto základné práva boli rešpektované vrátane našej európskej spolupráce. Myslím, že som odpovedala na všetky otázky, ktoré boli položené. Nie som si síce istá, či som všetkých uspokojila, ale dúfam, že áno. No, boli tu ďalší kolegovia, ktorí sa chceli spýtať, ale už nemáme čas. Ďakujeme pani Ask, že ste sem prišli. Áno, ďakujem aj ja veľmi pekne, hovorí pani Ask. Všetkým vám prajem pekné sviatky. Myslím, že sme pracovali veľmi tvrdo celý november, celý december. A počítam s vami v ďalšej rozprave aj v ďalších mesiacoch na jar.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 Dear colleagues, now we continue with... Drahí kolegovia, poďme ďalej. Máme tu ďalšieho predstaviteľia švedskej vlády. Ide o záležitosti pristahovalectva a azylu. Máme tu švedského ministra pre migráciu a azyl pána Bilstroma. Takže vítam vás tu. Radi si vypočujeme, ako vyhodnotíte minulé mesiace. Povedzte nám prosím, aké sú výsledky v oblasti migrácie a azylu. Nech sa vám páči. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Je to pre mňa veľké potešenie, že som tu znovu medzi vami. Ja som sa už viackrát s vami stretol, aj pred dvomi týždňami v Štrasburgu. Hovorili sme o štogomskom programe a veľmi rád sa s vami stretávam aj v Bruseli. Som tu preto, aby som vám predstavil práce nášho predsedníctva E, na jeseň sa udialo veľa vecí, predovšetkým v inštitucionálnej úrovni so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a to spôsobuje, že dnes môžeme sa naozaj sústrediť na podstatné záležitosti. A s pánom Lópezom Aguilarom, predsedom vášho parlamentného výboru, som o tom diskutoval, o tom, čo sa urobilo aj v rámci uznesenia o štokholmskom programe. Vďaka Lisabonskej zmluve dojde k veľkým zmenám v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti. Európsky parlament bude mať posilnené úlohy a kompetencie v legislatívnom procese a tak bude aj nový spôsob, ako spolupracovať s našou inštitúciou, ale už za švedského predsedníctva sme s týmito novými spôsobmi spolupráce začali. A teraz by som sa venoval niektorým tým pokrokom, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v azylovej a imigračnej otázke. Otázka, ktorá bola prioritou švedského predsedníctva a síce e, víza pre štátnych príslušníkov a občanov z Balkánu, e, Srbska, Čiernej hory a tak ďalej. Bolo pre nás dôležité uvažovať o vízovej výnimke pre osoby, ktoré majú pás s biometrickými údajmi. Bol to akýsi e, predčasný vianočný dáček pre mnohých, ktorí takto budú môcť ľahšie cestovať do EÚ. Určité krajiny dosiahli rozhodujúci pokrok v tejto oblasti a my sme veľmi úzko spolupracovali s parlamentom, s radou aj komisiou. Dôležité bolo, aby Albánsko a Bosná a Hercegovina e, začali potrebné reformy, aby aj ich občania mohli čoskoro byť pokrytí touto e, vízovou výnimkou. A teraz niekoľko um, bodov k štokholmskému programu, pretože je to dokument, ktorý bude základom práce do budúcich mesiacov. Jednak ďakujem Európskemu parlamentu za to, že bol veľmi aktívny v tejto oblasti a že veľmi konštruktívne v Štrásburgu pred dvomi týždňami so mnou o tejto otázke diskutoval. Od 30. novembra do 1. decembra sa konali ministerské schôdze a 10. a 11. decembra by sme už tento program mali prijať a je dôležité, aby sme pracovali v azylovej a imigračnej oblasti uspokojivejšie, aby sme lepšie tieto otázky spracovávali a spravovali a to je dôležité pre všetkých zainteresovaných. Potrebujeme flexibilné systémy, aby sme odpovedali na potreby v členských štátoch a aby sme dosiahli aj ciele Lisabonskej stratégie. Je tiež dôležité posilniť prác, e, práva migrujúcich pracovníkov, e, spolupráca s krajinami pôvodu a s tranzitnými krajinami. Aj to je priorita, jedna z priorit tohto programu. V tomto programe sa uvažuje aj o partnerstve pre pohyb, pre cirkuláciu. To je jedna zo strategických častí programu a snažíme sa nástojiť a zdôrazňovať hlavne tie pozitívne aspekty imigrácie. Štokholmský program uvažuje aj o opatreniach boja proti ilegálnej imigrácii v EÚ. Napríklad vytvára účinnú politiku návratu a my e, zdôrazňujeme aj dôležitú úlohu Frontexu v tejto oblasti. Ide o to, aby sa našla rovnováha na jednej strane bezpečnosť, ale na druhej strane rešpektovanie legálnej imigrácie do EÚ. Nie je možné, aby legálna imigrácia mala viacej problémov a aby azylové procedúry boli komplikované. Všetky členské štáty sa dohodli na princípe solidarity, ktorý treba posilniť solidarita medzi členskými štátmi, ale aj solidarita medzi EÚ a tretími krajinami. Myslíme si, že potrebujeme rozsiahle a trvalé riešenia v oblasti migrácie a imigrácie. Je potrebný mechanizmus solidarity, aby sme pomohli krajinám, ktoré sú pod väčším tlakom migračných tokov tieto štáty e, musia dostať podporu v rámci ich kapacít a možností a na to potrebujeme opatrenia. Tieto opatrenia sa už aplikujú a realizujú a je, veľmi, je to veľmi dôležité pre tie konkrétne členské štáty. Štokholmský program naznačuje, že cieľom je vypracovať spoločný azylový systém najneskôr do roku 2012 a tento cieľ je stanovený a je pre nás veľmi dôležitý. Je tiež dôležité, aby žiadatelia o azyl boli rovnakým spôsobom prijímaní vo všetkých členských štátoch a aby boli vyhodnocovaní na základe rovnakých kritérií nezávisle od toho, v akom štáte žiadajú o azyl je dôležité vypracovať taký azylový systém, ktorý bude spravodlivý. Ale je tu aj vonkajšia externá záležitosť alebo aspekt tejto otázky a otázka znovu osídlovania alebo návratu imigrantov do ich krajín pôvodu. A vonkajšie vzťahy EÚ sú z tohto hľadiska veľmi dôležité, ak chceme dosiahnuť pokrok aj v tejto záležitosti. Je to kľúčový prvok eh, štokholmského programu, ktorý rada koncom tohto týždňa príjme. Je teda pre nás dôležité prijať program, ktorý je podporovaný tak radov, ako aj parlamentom a myslím, že sa nám to podarilo dosiahnuť. Európska komisia predloží akčný plán aplikácie tohto programu pravdepodobne začiatkom budúceho roka. Dámy a páni poslanci, je tiež dôležité, aby sme potvrdili význam štokholmského programu a na to je dôležité, aby sme mali spoločný azylový systém a to už v roku 2012. Je to veľmi dôležitý ambiciozný cieľ zároveň a my sme urobili všetko preto, aby sme v tomto zmysle pracovali. A to je aj dôvod, prečo s potešením konštatujem, že existuje dohoda medzi inštitúciami pre vytvorenie podporného úradu pre otázky azylu. Dúfajme, že tento úrad bude fungovať čo najskôr. A myslím si, že fakt, že sme sa mohli o tejto zložitej otázke dohodnúť, jasne ukazuje, že môžeme účinne spolupracovať a zároveň byť užitoční, ak európske inštitúcie spolupracujú veľmi dobre a to je pre nás veľmi dôležité. Tento podporný úrad umožní praktickú spoluprácu medzi colnými a vízovými orgánmi. To je pre nás rozhodujúce. Ak chceme, aby európsky azylový systém fungoval správne, musí teda fungovať tento európsky podporný orgán, ktorý bude mať sídlo v Lavalet na Malte a my e, budeme intenzívne pracovať, aby sme spustili jednotlivé aplikačné programy, predovšetkým programy financovania a to tak, že budeme zjednodušovať aj prístup k Európskemu fondu pre utečencov. Konštruktívne budeme spolupracovať s členskými štátmi. Samozrejme očakávame stanovisko Európskeho parlamentu, ktoré dúfame príde čo najskôr, aby sme mohli in situ v teréne začať pracovať hneď od začiatku budúceho roka. Pokiaľ ide o ďalšie návrhy v rámci azylového balíčka, aj tam sme dosiahli veľký pokrok. Sú to veľmi zložité oblasti, navzájom prepojené a o nich budeme musieť ešte diskutovať aj na politickej úrovni. Táto práca pokračuje a mala by umožniť aj práce Európskej komisie a my dúfame, že sa nám podarí čo najskôr tento spoločný azylový systém prijať a spustiť. Európska rada v júni prijala závery, pokiaľ ide o situáciu v stredozemnej oblasti, stredomorskej oblasti a vyzýva Európsku komisiu, aby prijala opatrenia a som spokojný, že sme mohli vo viacerých oblastiach konať energicky. V októbri to rada aj takto zhodnotila. Napríklad sa uzavrela dohoda medzi Európskym parlamentom, radou komisiou na vypracovanie toho podporného úradu alebo vytvorenie podporného úradu pre azyl a tiež spustili sme na Malte pilotný projekt a tiež viaceré krajiny v stredomorskej oblasti sa vyjadrili, že sú, e, že je to pre nich tento projekt zaujímavý Pán Barozo bol pred cirka mesiacom v Turecku a rokoval s tureckými orgánmi a tiež by sme chceli viesť veľmi úzky dialog o migrácii s tureckými orgánmi. Je pre nás veľmi dôležité e, dosiahnuť konkrétnu dohodu. Samozrejme, je pred nami ešte veľmi veľa výzev a máme aj veľké ambície. Je dôležité aby sme mali eh, opatrenia, ktoré nám umožnia odpovedať na očakávania eh, tých, ktorí, eh, od ktorých tieto, ich životy závisia od týchto opatrení. A ešte na záver by som poďakoval Európskej komisii aj parlamentu za to, ako s nami spolupracovali. A ja si myslím, že to Rozhodnutie o Európskom podpornom úrade o azile na Malte by nemohlo padnúť, keby sme takto úzko nespolupracovali. Tam aj otázka tej vízovej výnimky pre Balkán, balkánske krajiny. Tam všetko sme dosiahli obrovské pokroky a my len ďakujeme za spoluprácu s vami. Ďakujeme. Súhlasím s vami, že máme za sebou veľmi dôležité obdobie, hlavne pokiaľ ide o liberalizáciu teda vízového styku so Západným Balkánom. Zase budeme mať niekoľko kôl otázok. Vždy po každom kole vám dáme možnosť reagovať. Mnohí kolegovia sa už prihlásili o slovo, majú pre vás otázku. Takže začneme pánom Buzutilom, pani Gönc a pani Keller. Pán Buzutil ako prvý. Thank you, Madam Chair, and thank you. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pán minister. Začnem e, tým, že sa chcem poďakovať, že ste svoju dceru zobrali na stretnutie Rady ministrov minulý týždeň. To je veľmi dobrý príklad toho, ako stráviť veľa kvalitného času so svojou rodinou. Hoci stretnutie rády ministrov možno nie je ten najkvalitnejší čas s rodinou, ale napriek tomu je to dobre. Pokiaľ ide o obsah vašej e, prezentácie, chcem vám zagratulovať k úsiliu, ktoré ste zaviedli a som veľmi rád, že chcete zriadiť Európsky podporný azylový úrad. To je veľmi dôležitý úspech. Chcem sa vám za to poďakovať. Pán minister, viete takisto, že azylový balík pozostáva z viacerých ďalších zákonodárnych návrhov a predsedníctvo si asi z pohodlnosti vybralo z tohto balíka tie najľahšie veci, o ktorých si myslelo, že by eh, mohlo získať súhlas a ja sa chcem spýtať, čo sa deje s tými zostávajúcimi legislatívnymi návrhmi azylového balíka? Ako to s nimi bude ďalej? Ja mám taký dojem, že tento balík je teraz príliš veľký a nemotorný a príliš komplikovaný na to, aby sa dohodla široká aby sa našla široká dohoda v blízkej budúcnosti. Toto k azylu. A teraz rýchlejšie ešte dva ďalšie body. Spomenuli ste solidaritu, takisto ste spomenuli spustenie pilotného projektu pre interné o, z, urovnania a takisto ste spomenuli aj externé urovnania, spoločný európsky o, program. Zdá sa mi, že 6 až 7 členských štátov z 27 vyjadrili záujem o účasť na e, týchto projektoch presídlenia. Myslíte si, že je to dostatok? A pok- potom, pokiaľ ide o spoluprácu s tretími štátmi, spomenuli ste návštevu v Turecku, ktorá bola údajne veľmi zaujímavá. A ja e, viem o tom, že máte ísť aj do Líbie. Aký bol aký je váš záujem o Líbiu a ako sa pozeráte e, na spoluprácu s touto e, krajinou v oblasti migrácie. Ďakujem, pani Gans. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem takisto e, poďakovať švedskému predsedníctvu. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie. Takisto chcem spomenúť bezvízový režim pre Srbsko, Macedónsko a Čiernu horu. To je veľmi dôležitý úspech. Všetci dúfame, že Bosna a Hercegovina a Albánsko takisto onedlho budú mať bezvízový režim. Chcem spomenúť niektoré aspekty azylového balíka. Jedným z nich je solidarita v presídleniach Vedí, vidíme veľké rozdiely medzi stanoviskom európskych inštitúcií a členských štátov a ja sa chcem vrátiť a, a vypočuť si niečo o vašich skúsenostiach. Ako chcete premostiť tieto odlišné názory? A aké ste mali úspechy, keď ste koordinovali doteraz postupy opätovných usidlovaní? Spomínali ste aj jednotný azylový postup. Takisto sa domnievame, že existujú rozdiely v prístupe orgánov a sú dosť veľké, keď porovnávame postupy jednotlivých e, národných e, orgánov členských štátov. Aké sú vaše predpovede? Čo očakávate v budúcnosti? Tretia otázka občania tretich štátov, ktorí chcú medzinárodnú ochranu. Ich e, možnosti e, vstúpiť do EÚ sú také väčšinou, že prekročia našu hranicu nelegálne. Ako môžeme dať e, možnosť týmto ľuďom uchádzať sa o azyl predtým, než začnú byť považovaní za nelegálnych imigrantov? Mali by sme hľadať riešenie tejto otázky. Pani Keller? Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa vyjadriť k štokholmskému programu. Tiež sa domnievam, že sa urobili dobré kroky od posledného oznámenia komisie. Išlo to dobrým smerom. Teraz máme kapitolu o migrácii a rozvoji a myslím si, že toto je dobrým krokom. Je to v súlade s politikou rozvoja Európskej komisie. Ale je tu aj určitá kritika. Štokholmský program nie je úplne taký, ako by som chcela, najmä pokiaľ ide o Frontex a readmisné dohody. Rokujeme s Tureckom a s Líbiou. Ja tu vidím nedostatok transparentnosti v týchto rokovaniach. Chcem sa spýtať, o čom vlastne diskutujeme s Líbiou. Parlament má právo vedieť, čo sa tam deje. A takisto máme právo vedieť, čo robí Frontex eh, počas svojich operácií. V súčasnosti nemáme túto možnosť a nie je to spo- spomenuté v, v štokholmskom programe. Rovnaké, rovnaké oblasti Švedské predsedníctvo hovorí o spolupráci s tretími štátmi v oblasti readmisí alebo e, spolupráce s Frontexom. Je to iba o efektívnom navracaní nelegálnych imigrantov? A hovorí sa tam aj niečo o normách e, dodržiavania ľudských práv v tretích štátoch. Nemalo by ísť iba o efektívnosť, mali by sme takisto zabezpečiť, že keď chceme vrácať nelegálnych imigrantov, tak by mali mať zabezpečené dodržiavanie ľudských práv v tých štátoch, kde sú vracaní. My máme určité normy ľudských práv, ale my musíme vyžadovať aj v iných uh, krajinách, v tretich štátoch, aby ich dodržiavali a aby vytvárali azylové systémy. Dve otázky. V štokholmskom programe hovoríte o spoločnom prístupe k tretím štátom, ktoré nespolupracujú e, v oblasti readmisí. Čo to presne znamená? Aký by bol ten spoločný prístup, najmä keď hovoríte o Turecku, chcete im pozastaviť prístupové rokovania, keď nebudú spolupracovať v readmisiách? A potom hovoríte takisto o tom, že Frontex by mal byť e, operatívnejší, mal by mať viac operatívnej spolupráce s tretimi štátmi. Asi si uvedomujete, e, aké uznesenie prijal parlament. E, parlament hovorí o tom, že Frontex by nemal rokovať s tretimi štátmi sám za seba na vlastnú zodpovednosť. Nemal by sa zúčastňovať samostatne na rokovaniach. Čiže chcem sa spýtať, čo myslíte touto spoluprácou Frontexu? Ďakujem, hovorí predsedajúca. pán minister. Teraz vás chcem požiadať o odpovede na tieto otázky, predtým než prejdeme k ďalším bodom. Ďakujem. Najskôr reagujem na pána Buzutila. Chcem sa poďakovať za vaše milé pripomienky o mojej cére, ktorá bola na rade ministrov. Nemyslel som si, že to o, bude stredobodom pozornosti. Ale treba niekedy začať, samozrejme. A je potrebné, aby deti boli e, jedného dňa konfrontované s realitou demokratických inštitúcií. Spo- pokračovali sme e, počas švedského predsedníctva na azylovom balíku. Pokúsili sme sa urobiť pokrok v tomto postupe, ale ako viete, pán Buzutil, ale aj vy ostatní poslanci, že existujú odlišnosti v názoroch medzi členskými štátmi, ale takisto medzi Radou a Európskym parlamentom. Zdôrazňujem, že rozhodnutie o azyle, o podpornom o úrade azylovom je už veľmi dôležitým rozhodnutím bude to praktická implementácia našich plánov. Je to asi najdôležitejšia vec, ktorú zrealizujeme. Eh, eh, Ďalšia otázka, ktorú ste mi položili, týkala sa počtu štátov, ktoré sa zaujímajú o pilotný projekt na Malte. Môžeme si vždy kladnúť, klásť otázku, koľko štátov by sa malo zúčastňovať na pilotnom projekte. Ja si myslím, že je to dobré, že tento pilotný projekt robí o, pokroky. Práve, že cieľom je ten pilotný o, projekt a musíme získavať skúsenosti e, s vnútorným manažmentom presídľovania o, e, ľudí, ktorí potrebujú ochranu v EÚ. Pokiaľ ide o Líbiu, ja a podpredseda komisie Baro sme v lete sa stretli s líbyskou vládou. Bolo to v rámci práce, ktorú realizujeme s Líbiou. Odpoveď líbyjskej vlády ale prišla veľmi neskoro a to je dôvod, prečo sme mali problémy stretnúť sa s príslušným ministrom, ktorý dokonca bol ešte aj chorý v tej dobe. Takže toto je libyská návšteva pani Johnson. Uh, pani Gönz, máte úplnú pravdu. Hovorili ste o Albánsku a Bosne a Hercegovine. Sú to krajiny, ktoré budú musieť ešte zrealizovať potrebné reformy, aby mohli e, byť predmetom vízovej e, výnimky. Veľa sme pracovali na otázke o vízovej liberalizácie a teraz by sme mali si vypočuť názor parlamentu a mali by sme takisto zriadiť strategický výbor, ktorý nám predloží výsledky tohto systému a po implementácii, po zriadení tohto výboru budeme schopní vyhodnotiť situáciu. Pokiaľ ide o prístup k azylovému systému pre občanov tretich štátov, je to veľmi citlivá otázka, veľmi zložitá, sú tu viaceré problémy. Ale zdôrazňujem, že v štokholmskom programe na strane 55 5 v bode prístup k Európe v globalizovanom svete je podkapitola, ktorá má názov riadenie vonkajších hraníc a ja to zacitujem v angličtine, aby to bolo jasné. Nebudeme zabraňovať prístupu E, k ochrane e, ľuďom, ktorí sú v zraniteľnej situácii a budeme uprednostňovať tých, ktorí potrebujú e, medzinárodnú ochranu a budeme samozrejme uprednostňovať aj neplnoleté osoby bez sprievodu. Toto je jasné, toto hovorí Európska únia a je to veľmi jasné, jednoznačné politické vyhlásenie. Sú to otázky, na ktorých ďalej budeme pracovať. A teraz reakcie na pani Keller a jej pripomienky. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše milé slova. Nezhodneme sa vždy, ale domnievam sa, že váš príspevok bol veľmi zaujímavý, najmä vo vzhľadom na našu predchádzajúcu prácu na štokholmskom programe. Musíme dlhodobo riadiť imigráciu. Nemôžeme hľadať iba krátkodobé riešenia. To je jasná vec. A pokiaľ ide o dohody a koordináciu so susedskými štátmi, je to príležitosť pre nás, aby sme nástojili na týchto rokovaniach. Pretože s Líbiou prebiehali také rokovania, nerokovania a s Tureckom zasa vedieme veľmi dôležité mm, rokovania s vládou. Takisto e, sa naďalej budeme venovať otázke ľudských práv. A budeme sa venovať aj právam o osôb, ktoré by mohli dostať v Turecku ochranu. V štokholmskom programe zdôrazňujeme, že ľudské práva sú veľmi dôležité. A nástojíme v texte aj na tom, že ľudské práva musia byť riešené vo všetkých rovinách nášho vzťahu s Tureckom. Pokiaľ ide o komunitárny e, prístup, e, Frontex zohráva veľmi dôležitú úlohu a myslím si, že je dôležité, ak chceme efektívne pracovať, aby sme spolupracovali s Frontexom. A Frontex musí pracovať viac a nie menej. Musí existovať viac koordinácií a nie menej. To je predpoklad pokroku. Ďakujem. Thank you. Well, we have six colleagues who asked for the floor. Ďakujem, šiesti kolegovia požiadali o slovo. Takže rozdielme to do dvoch kôl. Pani Wikström ako prvá v druhom kole, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať pánovi Bilstromovi, že sem dnes prišiel do nášho výboru. Boli ste tu už viackrát, hovorili sme spolu viackrát na rôzne témy. Ja ako poslankyňa sa teším zo švedského predsedníctva. Chcem sa vám poďakovať za odvedenú prácu. Chodili ste k nám často a nielen vy, ale aj ďalší kolegovia zo švedskej vlády. Veľa sme hovorili o štokholmskom programe, viackrát. Naši občania sú veľmi zaangažovaní do týchto otázok a ich reakcie boli pozitívne. Chcete posilniť práva pristahovalcov, to je podľa mňa vynikajúce. Je to príklad prínosu, ktorý môže priniesť tento program. Humanitárne otázky by mali byť v centre Európskej stratégie pristahovalectva a azylu do budúcna. Ale je tu niekoľko otvorených otázok, existujúcich, pretrvávajúcich problémov. Ide napríklad o osoby, ktoré riskujú svoje zdravie, riskujú svoj život pri nelegálnom vstupe do Európy. Musíme posilniť ich práva tak, aby mohli do Európy prísť legálne. Aby nemuseli vystaviť riziku svoje zdravie a svoj život. Dobrá vôľa, to ste aj vyspomínali, pán minister, že je potrebné ukázať dobrú vôľu, čo je krok v ústretí týmto ľuďom, otvorenie príležitosti pre týchto ľudí, tak aby oni mohli ísť na veľvyslanectvo ktoréhokoľvek členského štátu vo svojej krajine, aby mohli zákonným spôsobom vstúpiť do azylového systému, aby mohli požiadať o azyl. Pán minister, Mohli by ste ísť touto cestou, vyzvať občanov, členské štáty, aby sa otvorili konzuláty, aby stvorili veľvyslanectva, aby ľudia dostali možnosť zákonným spôsobom požiadať o azyl v Európe. Toto by bola možná cesta, ako nadviazať na dobrú vôľu obsiahnutú v štokholmskom programe. Takže ešte raz moja vďaka. Naozaj máme dojem, že to celé ide dobrou cestou. Ďakujem pekne. Ďakujem, drahí kolegovia. Pokúste sa prosím byť stručný, aby sme nemali problémy s časom. Pán Tavareš ako ďalší. Ďakujem, pani predsednička. Ja som veľkým kritikom imigračnej politiky Európskej únie. Myslím si, že by sme mali prejsť k férovej, spravodlivej a realistickej politike, takej, ktorá bude dodržiavať ľudské práva, k takej, ktorá trvá na otvorení a zachovaní zákonných ciest imigrácie, zákonných prostriedkov imigrácie. Myslím si, že si Švedská si zaslúži našu vďaku, pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý v azile. Myslím si, že aj Európsky parlament si zaslúži pochvalu, napríklad Európsky úrad pre azyl, to je tiež naša zásluha. Ale otázka presídlenia, e, toto tiež e, spada pod e, Európsky úrad pre azyl. Áno, presídlenie je mm, dobrým riešením, eh, hlavne pre utečencov, ktorí sú veľmi citlivou skupinou. Nehovoríme tu o nejakom probléme, ktorý by sa nedal vyriešiť. UNHCR hovorí asi o 200 tisíc takýchto utečencoch, ktorí by mali byť presídlení každoročne. OSN uvádza 60 tisíc, Kanada, Austrália, ďalšie krajiny sa do toho zapájajú, napríklad aj Brazília najnovšie. Pokiaľ ide o Európu, tu má Švédsko veľmi dlhú tradíciu, pokiaľ ide o presídľovanie. Ja si myslím, že sa zhodneme na tom, že musíme mať v tejto oblasti dobrý európsky program, ja som spravodajcom v tejto oblasti a podľa mňa je dôležité, aby ľudia, ktorí sú vystavení nejakým rizikám mm, v svojej domovskej krajine, aby títo sa vystavovali ďalším rizikám pri snahe nelegálne vstúpiť na územie EÚ. Takže potrebujeme nejaký postupný, nejakú postupnú cestu k európskemu programu pre presídľovanie. Momentálne tu máme také veľmi rozdrobené aktivity, financovanie pre krajiny, ktoré slúbia, že pristúpia na presídľovanie a tak ďalej. Takže zatiaľ uh, sa toho veľa nedeje. Áno, krajiny môžu mať rôzny prístup k presídľovaniu, k spôsobu presídlenia, tá kvalita je odlišná a neexistujú spoločné štandardy. Ja som sa zhovaral s kolegami z parlamentu, s komisiou a tak ďalej a snažil sa zistiť, ako aj nové krajiny nejakým spôsobom prilákať do tohto nového programu presídľovania. A ja si myslím, že nejde iba o financie, ide aj o ľudské zdroje, ide o, skúten- o skúsenosti, o úspory z rozsahu a tak ďalej. A moja otázka znie, čo by ste podali na vytvorenie nejakej stálej jednotky, ktorá by sa zaoberala presídľovaním napríklad v rámci Európskeho úradu pre azyl, ty by mohli zbierať informácie, organizovať výmenu informácií medzi členskými štátmi, mohli by vydávať napríklad nejaké varovania, keď sa bude črtať nejaká humanitárna kríza niekde vo svete. Súčasný systém podľa mňa nie je dosť funkčný, nie je dosť flexibilný. Takže toto je moja konkrétna týkajúca sa presídľovania. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Alfano. Grazie, Presidente. Io volevo chiedere al ministro Bilstrom una cosa che avevo già chiesto. Ďakujem. Položím otázku pánovi Bilstromovi. Položila som už túto otázku v septembri, keď vystúpil pred našim parlamentným výborom. Robím túto otázku znovu, pretože vtedy mi neodpovedala. Bola by som rada, keby som sa dozvedela odpoveď. Hovoril o rovnakom prístupe a rovnakých kritériách pre azylových žiadateľov. A ja som veľmi rada, že o tom hovorí ale ak si dobre spomínam, napríklad niektoré členské štáty v tomto lete vyhostili absolútne nenormálnym alebo anomálnym spôsobom zo svojich krajín alebo neprijali ilegálnych imigrantov, ktorí žiadali o azyl. Jednoducho títo ľudia boli vyhostení zo svojich alebo z krajín, kde žiadali azyl. A ja som mu položila túto otázku a neviem, či komisia alebo rada a doteraz neodpovedali. Neviem, či sa prijali, alebo či sa už prijali nejaké konkrétne opatrenia, ale ja by som bola rada, aby mi predstaviteľ rady povedal, aké je stanovisko rady k tomuto konkrétnemu bodu. Pred chvíľou ste hovorili o boj proti ilegálnej imigrácii. vytvoril sa alebo stanovil sa nejaký rozdiel medzi tými, ktorí utekajú pred prenasledovaním a pred vojči, eh, pardon, občianskou vojnou, pretože nemôžeme hovoriť o ilegálnom imigrantovi ako o osobe, ktorá uteká pred násilím, pred ohrozením života a tak ďalej. A napriek tomu, že títo ľudia, ktorí utekajú pred istou smrťou, tak sa k ním pristupuje ako k ilegálnym imigrantom a vracajú ich do ich krajín pôvodu. A posledná otázka, hoci je posledná, nie je najmenej významná, práve naopak. Hovorili ste a viacerí kolegovia hovorili o rokovaniach s Líbiou a vy ste spomenuli, že nebolo dostatok príležitosti, aby ste dostatočne hĺbkovo viesli, viedli tieto rozhovory, ale pred tromi týždňami niektorí funkcionári švedského predsedníctva povedali práve niečo naopak, že došlo k viacerým technickým stretnutiam, ktoré mali vyriešiť existujúce sporné body dohovoru a dohody s Líbiou. Ja som sa vtedy veľmi jasne spýtala a chcela som vedieť, ako prebiehajú rokovania s Líbiou vzhľadom na to, že Líbia napríklad neratifikovala ženevský dohovor alebo vzhľadom na to, že Líbia nesúhlasí s prítomnosťou pozorovateľov OSN e, v väzeniach v Líbii. E, brali sa tieto aspekty pri týchto rozhovorách, pretože tieto odpovede na tieto otázky sú pre mňa veľmi dôležité. Pán minister. Tak ordförande, en gång. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prepačte mi, musel som sa niečo spýtať kolegu. Takže k otázke pani Wikström. Áno, máte pravdu, že migrácia je témou, ktorá zaujíma občanov vo všetkých krajinách Európskej únie a štokholmský program je mimoriadne dôležitý presne z tohto dôvodu. Z toho dôvodu, že je dôležitý pre nielen občanov EÚ, ale aj pre ľudí pochádzajúcich z tretich krajín. Nelegálna imigrácia do Európskej únie. Potrebné je tu nájsť nejakú rovnováhu, to som povedal už na úvod. Teda potrebujeme fungujúce kontroly hraníc, ale musíme zabezpečiť aj to, aby tieto kontroly hraníc nezabránili eh, napríklad žiadateľom o azyl vo vstupe na územie Európskej únie. Ja už som pani Gönc odpovedal na túto otázku, takže nebudem sa opakovať. Otázka prístupu do systému, to nie je vôbec jednoduché. Musím zdôrazniť, že naďalej budeme pracovať na týchto otázkach, pretože sú mimoriadne dôležité. Dôležitá je efektívnosť. Ja si myslím, že musíme zdôrazniť tú dlhú tradíciu, ktorú má napríklad Švédsko, ktorú majú napríklad USA a tak ďalej. Ide o krajiny, pre ktoré je táto otázka mimoriadne dôležitá. My máme nejaké dobré príklady fungovania systémov. Napríklad pokiaľ ide o to presídľovanie, keď sme mali mať jednotný systém pre všetkých 27 členských štátov, tak samozrejme potrebujeme, aby každý jeden členský štát sa zúčastňoval. Každý členský štát by mal mať pridelenú svoju kvótu a celé to musí vychádzať celé to musí vychádzať eh, z nejakého spoločného systému, ako, videl, ako rozdeliť tie kvóty. Napríklad 100 tisíc osôb, to nie je vôbec málo osôb. Takže ak Máme zatvoriť tie utečenecké tábory, ktoré sú v najzúfalejšom stave, keď máme pomôcť tým, ktorí sú najzraniteľnejší, keď máme pomôcť tým, ktorí sú takí chudobní, že nemôžu si skrátka dovoliť e, opustiť miesto svojho pobytu. Teraz reagujem na to, čo hovorili pán Tavares a pani Wikström. Ja nechcem zachádzať veľa do technických detajlov, ako teda konkrétne postupovať. Ja som si istý, že keď začnú rokovania s parlamentom a s komisiou za španielského predsedníctva, tak e, vtedy samozrejme tie technické detaily budú potrebné. Ale v tejto fáze musíme počaknúť, že je dôležitá spolupráca nielen v rámci EÚ, ale aj mimo nej. USA, Kanada, čím viac krajín sa do toho zapojí, tým lepšie. tým lepšie pre ochranu pre tých, ktorí sú naozaj v núdzi. Pani Alfano, áno, ja si spomínam na vašu otázku, ktorú ste mi položili minule, ale zareagujem rovnako. Musíme rozlišovať medzi rôznymi inštitúciami. A je to povinnosťou komisie, povinnosťou komisie zabezpečiť, aby smernice, ktoré sú prijaté napríklad o azylových postupoch alebo smernica o medzinárodnej ochrane, aby tieto smernice boli naozaj náležite uplatňované. Takže pani Alfano, položte prosím svoju otázku komisii. Tá je na mieste na ňu zodpovedať. Na strane 56 štokholmského programu vidíte, že chceme, aby Úrad pre azyl vypracoval postupy na identifikovanie tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, hlavne pokiaľ tie zmiešané toky, tzv. zmiešané toky. A chceme zlepšiť spoluprácu s Frontexom. Zároveň je však potrebné nájsť funkčné, fungujúce systémy. Pokiaľ ide o Líbiu, tam neprebehli kontakty na politické úrovni. To však neznamená, že na iných úrovniach kontakty neboli. Áno, my sme v kontakte s Líbiou e, prostredníctvom oddelenia pre zahraničné vzťahy a takto pôsobíme, takto teda vlastne sa snažíme dosiahnuť dohodu medzi EÚ a Líbiou. Áno, máte pravdu, že z Líbie prúdi veľa imigrantov do krajín Európskej únie. Počas švedského predsedstva sa nám bohužiaľ nepodarilo otvoriť politický dialog na najvyššej úrovni, ale dali sme libyským orgánom možnosť reagovať. Zaslali sme im list, ale bohužiaľ sme sa nemohli stretnúť eh, na, s príslušným ministrom priamo v teréne. Máme kontakty s inými krajinami, s Tureckom. A aj v tomto prípade potrebujeme širší mandát tak, aby sme sa mohli pozrieť na otázku ľudských práv. Ďakujem. A ešte posledné kolo otázok. Poprosím kolegu, aby boli struční. Pani Plašart. Ako prvá, nech sa páči. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi za potrobné odpovede. Mám konkrétnu otázku. Politická dohoda o európskom presídľovaní. Bude to znamenať, že budú zúčastnené všetky štáty, všetkých 27 štátov, bude to dobrovoľné alebo nie. A druhá otázka reaguje na to, čo povedal pán Buzutil. Teraz e, revidujeme Eurodac a takisto Dublinské dohody. Komisia do svojej smernice zapracovala aj skúmanie azylových postupov a myslím si, že je nutné, aby sme pevne stanovili chrbticu celého tohto azylového balíka. Bude to smernica o azyle alebo nejaká iná? Ja teda chcem vedieť, či by ste mohli identifikovať Eh, chrbticu toho azylového balíka. Či to bude smernica o azyloch a chceme vedieť, či budeme eh, pracovať na tomto základe, aby sme mohli predkladať návrhy, pretože rok 2012, ktorý je konečnou lehotou, sa blíži. A my by sme naozaj eh, ocenili konkrétnu odpoveď. Pán Bontas. Ďakujem veľmi pekne. Mám dve konkrétne otázky pre ministra. Prvá otázka. Imigrácia, legálna imigrácia. Vaše stanovisko je následovné, aby sme splnili lisabonské ciele. Je nutná aj imigrácia aké sú vaše argumenty. Neviem si predstaviť, že keď máme v Európe desiatky miliónov nezamestnaných, je naozaj nutné na náš trh práce privádzať ešte imigrantov? Druhá otázka. Povedali ste, že členské štáty by mali dokázať solidaritu vzájomnú. Ale čo to znamená táto solidarita? Znamená to, že členské štáty budú pomáhať e, tým členským štátom, ktoré majú vonkajšiu hranicu? budú im pomáhať eh, strážiť hranice aby boli čo najnepriepustnejšie, alebo či budeme využívať kvóty pre tieto pohraničné štáty. Chcem sa spýtať, či počet imigrantov narastie. Môžete mi teda povedať, čo presne rozumiete pod pojmom solidarita? Pán Browns, hovorí predsedajúca. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Bilström povedal, že dobre riadená migrácia, imigrácia je dobrá. Neviem, čo si myslí, ako by reagovali nezamestnaní v členských štátoch, keď uvidia nových migrujúcich pracovníkov alebo bezdomovci, čo by povedali naši bezdomovci, keď dostanú žiadatelia o azyl u nás domovy. Takýto prístup by mohol byť vnímaný ako prejav veľkorysos- veľkorysosti, ale veľkorysosť závislí aj od obete darcu. Ale veľkorysosť e, voči e, pristahovalcom to nepôjde zo strany švedského predsedníctva, ale to pôjde bohužiaľ zo strany chudobných v členských štátoch. E, migrácia nie je ani dobrá pre štáty, odkiaľ prichádzajú, pretože viem, že existujú napríklad e, veľmi e, dobrí e, zdravotníckí pracovníci, ktorí boli vyškolení na náklady ich krajiny pôvodu a pracujú napríklad v mojej krajine. Ekonomická migrácia je v záujme iba globálneho kapitalizmu, ktorý chce e, vykorisťovať globálny proletariat. Pokiaľ ide o žiadateľov o azyl, myslím si, že keď sa azylant dostane do prvej bezpečnej e, krajiny, už nie je azylantom, ale stane sa ekonomickým imigrantom. Je veľa štátov na svete, kde nie je príjemné žiť, mám s ním sympatie, ale Európa napriek tomu nemôže poskytovať všetkým týmto ľuďom nový domov, pretože potom by Európa jedného dňa praskala vo švíkoch. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Pán Biostrom, ste pripravení? Áno, e, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. E, začnem reakciou na otázku pani Heny Šplašert, ktorá sa týka presídľovania. Je to veľmi stručná odpoveď. Toto postupíme španielskému predsedníctvu a rokovania budú medzi radou a parlamentom pokračovať. Mám teraz na mysli najmä otázku financovania. Budem veľmi stručný. Pán Bontes, myslím, že nebude ľahké sa dohodnúť na ekonomickej imigrácii. Naše názory sa nezhodovali ani minulý týždeň v Štrásburgu a Nesúhlasím s vami, e, keď prepojujete pristahovalectvo a nezamestnanosť. To sú dve úplne odlišné otázky. Európska únia v budúcich rokoch bude potrebovať pristahovalcov, ak chceme dosiahnuť lisabonské ciele. Chceme vytvoriť konkurencieschopnú Európu. Pokiaľ ide o vašu prvú otázku, štokholmský program sa netýka nelegálnej imigrácie, my chceme podporovať legálnu imigráciu a to je dôležitá vec pre švedské predsedníctvo, ale pre, aj pre celú EÚ. Takisto ste spomínali zodpovednosť členských štátov a hovorili ste o solidarite. E, dnes som už povedal, čo si myslím o tejto solidarite. Spomínal som napríklad o systéme presídľovania, ktorý je veľmi dôležitý. Holandsko zaviedlo veľmi úspešný systém v tejto oblasti, ale je takisto dôležité podľa mňa vytvoriť rovnováhu. Na jednej strane musíme kontrolovať hranice a musí existovať solidárna spolupráca v oblasti kontroly hraníc, ale na druhej strane musíme aj pomáhať tým štátom sveta, kde v ich vnútorných hraniciach žijú utečenci. To sú štáty, ktoré nie sú členské štáty EÚ. A pre EÚ je dôležité, aby takisto aj na tejto úrovni vyvíjala úsilie. Pripomínam vám to, čo som povedala, povedal pred chvíľkou pánovi Buzutilovi. Pilotný projekt na Malte je v tomto kontexte rozhodujúci. Pán Bontes hovoril takisto o význame imigrácie pre našu úniu. Je pravda, že mnohí pristahovalci, ktorí prichádzajú do EÚ, sú jednoducho tu a my na druhej strane máme demografické problémy a problémy s chudobou. Musíme takisto povedať, že v štokholmskom programe hovoríme, ako v budúcnosti by sa mala organizovať imigrácia ekonomická, teda tí pristahovalci, ktorí budú pracovať v EÚ. Musíme vytvoriť príslušný systém, pretože sú iné odlišné potreby v jednotlivých členských štátoch. Vy ste hovorili o zdravotníckom personáli, o zdravotných e, sestrách. Je pravda, že Existujú napríklad v Severnom Švédsku obce, ktoré by si neporadili inak, keby nemali zdravotné sestry z tretich štátov, pretože všetky švédske zdravotné sestry odišli do Južného Švédska buď kvôli vyššiemu platu alebo z nejakého iného dôvodu. Myslím si, že by sme sa mali vyhýbať takýmto teóriám inverzného kolonializmu. Nemali by, pardon, nemali e, by sme posielať e, preč rodiny e, do štátov pôvodu, ktorých príslušníci tu žijú. To je určitý druh neokolonializmu a ja si myslím, že toto veru štokholmský program nenavrhuje. Práve naopak, nástojíme na tom, že legálna imigrácia dobre riadená má pozitívne dopady. Jednak na krajiny pôvodu, ale aj na tranzitné krajiny, aj na príjmajúce krajiny. Štra- stratégia je najdô- to najdôležitejšie. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Ďakujem, pán minister, za zodpovedanie našich e, otázok. Ďakujeme vám aj za spoluprácu počas týchto mesiacov a gratulujeme vám k úspechu, ktorý ste dosiahli. Želáme vám e, veľa šťastia, veľa úspechov do budúcnosti. Dúfam, že naďalej budeme schopní vám pomáhať vo vašej práci. Mm, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem komisii, ďakujem výboru LIBE za to, že s nami spolupracoval. Želám vám krásne Vianoce. Ešte raz vďaka. colleagues, we continue now with uh, uh Milé kolegyne, milí kolegovia, teraz pristúpime k hlasovaniam, ale predtým, než budeme hlasovať, musíme schváliť zápisnicu z nášho posledného e, stretnutia. Ak nemáte žiadne výhrady, schváľujeme zápisnicu zo 16. júla, 22. júla, 29. a 30. septembra a z 5. a 6. októbra a z 12. novembra 2009. V poriadku, žiadne výhrady. Ďakujem. A teraz pristúpime k ďalšiemu bodu na programe rokovania. Hlasovanie o obmedzujúcich opatreniach, ktoré sú namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usamom bin Ládinom, sieťou Al-Kaidou a Talibanom takisto obmedzujúce opatrenia voči Zimbabve a obmedzujúce opatrenia zamerané proti určitým fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku. Chcela by som dať teraz e, slovo zástupcovi e, právnej služby EP. V mene spravodajcov e, predseda zaslal listy právnej službe aj právnemu výboru a pýtal sa na právny základ podľa Lisabonskej zmluvy. Otázka právneho základu bola už diskutovaná v právnom výbore 3. decembra a teraz odovzdám slovo pánovi Bradleymu, aby e, nás poinformoval viac o týchto aspektoch. Pán Bradley. Ďakujem, pani predsedajúca. Pred niekoľkými rokmi v britskej televízii sme si pozreli program Život na Marse. Bolo to o, o policajtovi, ktorý e, zomrel v roku 2006 a e, zobudil sa znovu v roku 2023 keď som si čítal tieto návrhy, pani predsedajúca, trošku mi to pripomenulo tento film Život na Marse pretože tieto návrhy sú úplne anachronické. Pani predsedajúca, komisia sa asi domnieva, že tieto návrhy môžu byť e, prijaté podľa článku 215 odseku 2 zmluvy o fungovaní EÚ. Tam sa hovorí iba o informovaní Európskeho parlamentu, čo je krok späť voči konzultačnému postupu. Sú tri dôvody podľa nás na to, prečo tento návrh nemôže byť prijatý na základe článku 215 zmluvy o fungovaní EÚ. Týkajú sa podmienok na používanie tohto článku totožnosti navrhujúceho orgánu pre tieto tri opatrenia a obsahu návrhov. V prvom rade opatrenia sa môžu opierať o článok 215 iba ak rozhodnutie je prijaté v súlade s kapitolou 2 hlavy 5 zmluvy o EÚ, čiže potrebujete spoločné rozhodnutie rady predtým, než môžete použiť článok 215. Takéto rozhodnutie nebolo prijaté e, v každom z týchto prípadov a preto e, predpoklady použitia článku 215 nie sú splnené. Pokiaľ ide o Zimbabve, podľa hlavy 5 e, predlisabonskej zmluvy o EÚ by malo existovať predbežné stanovisko. Je to odlišný právny nástroj s odlišnými právnymi účinkami. Je príjmaný a implementovaný odlišnými postupmi pred e, vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a má to aj odlišné ciele a odlišné e, právne rámce, či už ide o CFSEP, o spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku, alebo o EÚ a predlisabonské spoločné e, stanovisko nemôžeme zlúčiť s Lisabonskou kapitolou 2 a s rozhodnutím podľa nej. Potom existuje ďalšie rozhodnutie, prečo rada nemôže toto prijať na základe článku 215. Podľa tohto ustanovenia rada môže konať iba na základe spoločného návrhu e, vysokého zástupcu pre zahraničné záležitosti a komisie. Súčasné návrhy boli predložené iba komisiou, ktorá konala sama sa za seba a schválenie v súčasnej fáze by podľa nás bolo procedurálne nesprávne. Tretí dôvod, prečo návrhy nemôžu byť prijaté podľa článku 215, je obsah, ktorý je vynecháva určité veci. E, článok 215 odsek 3 vyžaduje, aby obmedzujúce opatrenia zahrňali ustanovenia o právnych zárukách a ako si výbor asi uvedomuje, to je veľmi sporný bod v minulosti. Iba návrh o Alkaide z týchto troch návrhov obsahuje tie príslušné obsahy, ktoré tam musia byť, ale tie dva zvyšné návrhy e, sú obsahovo také, že spadajú do právomoci komisie a to nie je v súlade s článkom 215. Na druhej strane, pokiaľ ide o Alkaidu a Somálsko, tieto návrhy majú odvolávky na komitologický postup z roku 1990. My si myslíme, že už nie je možné e, odvolávať sa na toto rozhodnutie, pretože to predpoklada článok 202 e, zmluvy o Európskom spoločenstve, ktorá sa teraz ruší. A preto, pani predsedajúca, sa domnievame, že žiaden z týchto návrhov v súčasnom znení nemôžu byť prijaté na základe článku 215. Článok 75 5 e, zmluvy o fungovaní EÚ. Teraz sa vyjadrím k tomu. Pokiaľ ide o obsah opatrení, ktoré umožňuje toto ustanovenie, hovorí, že parlament a rada spoločne príjmu rámec pre administratívne opatrenia pre určité e, zásahy, napríklad zmrazenie účtov pre jednotlivcov alebo organizácie. Pani predsedajúca, my sme sa snažili si e, predstaviť, čo to je ten rámec pre administratívne opatrenia, pretože toto je nová technika v predkladaní návrhov. Ak predpokladáme, že administratívne opatrenia sú tie, ktoré identifikujú osobu alebo organizáciu a majú za následok zmrazenie účtov, tak to musí byť zákonodárny rámec. To by mohlo napríklad si vyžadovať aj definície, čo myslíme slovami financie, ekonomické zdroje, zmrazovanie a tak ďalej. Vyžadovalo by si to hmotný rozsah pôsobnosti zmrazenia účtov a takisto by to zakazovalo nejaké pomocné aktivity, ktoré vedú k zmrazovaniu účtov a takisto by sa tam stanovalo výmena informácií, právna zodpovednosť, implementácia, výmena informácií medzi národnými orgánmi a komisiou a tak ďalej a tak ďalej. Článok 75 je obmedzený na ciele, ktoré môžu byť sledované opatreniami v súlade s týmto ustanovením. Sú obmedzené na opatrenia, ktoré majú za, ú, za účel boj proti terorizmu a podobným aktivitám. Návrh o Al-Kaide podľa nás v podstate s určitými úpravami by sa mohol opierať o článok 75, pretože tento návrh má zrušiť e, nariadenie Rady 881-2002. A keď sa pozriete na toto nariadenie, je jasné, že to má za cieľ boj proti teroristickým činnostiam. A v návrhu nie je nič, čo by tomu odporovalo. Ale a pokiaľ ide o hmotný rozsah, navrhované nariadenie by zmenilo nariadenie z roku 2002, ale nezmenilo by jeho charakter ako rámcového opatrenia. Čiže ak návrh o al by sa opieral o článok 75, bol by to legislatívny akt a preto národné Parlamenty by mali dostať tých svojich 8 týždňov, aby posúdili, či sa tu dodržiava princíp subsidiarity. Na druhej strane ani návrh o Zimbabve, ani návrh o Somálsku nechce plniť ciele spoločenstva v boji proti terorizmu, pretože Zimbabve sa týka právneho štátu a ľudských práv a Somálsko sa týka jednotlivcov a organizácií, ktoré zabezpečujú mier, bezpečnosť a stabilitu Somálska jedna malá otázka by sa tu mohla ešte objaviť. Podľa nás tieto dva návrhy sa nemôžu opierať o článok 352 zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý, ako viete, nahradil článok 308, eh, ktorý bol všeobecným eh, zálohovým ustanovením Článok 352 je povolený iba vtedy, ak zmluvy e, neupravujú túto časť inde. My si myslíme, že zmluva upravuje túto časť inde, buď v článku 75, alebo v článku 215. Toto platí pre Zimbabve a Somálsko, ale rada to ešte nevyužila, tieto časti. Tie ďalšie dve otázky v liste predsedu nie je dôvod si myslieť, že by ste mohli mať dvojitý právny základ, pretože ciele sú odlišné a pokiaľ ide o dobrovoľné konzultácie podľa názoru Európskeho súdneho dvora, rada sa vždy môže konzultovať s parlamentom, ale parlament si ich nemôže vynútiť. Je to čiste dobrovoľné. Pani predsedajúca, táto analýza je plne v súlade s tým, čo vo štvrtok minulý týždeň e, schválil výbor pre právne záležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Dúfam, že ste pochopili. A teraz pokračujeme hlasovaním. Máme tu 9 pozmaňovacích návrhov. Začníme jednotkou pani Boskúr, kto je za kto proti? Prijaté. A dvojka. Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Trojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? Šestka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to bolo prijaté, ale radšej to prerátame. Respektíve overme to elektronicky. Dúfam, že tu máte hlasovacie karty. Nemáte? Tak odznova sa spýtam, kto je za. It's adopted. Prijaté. Takže áno, naozaj prijaté. Sedmička, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Osmička, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Deviatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Hlasujeme o celom uznesení, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Ďakujem. Po šestke nehlasujeme, už som spomínala na úvod schôdze, že to vynecháme. Poďme teda k bodu číslo 7. Je to rozpráva o prechode od SIS 2, pardon, od SIS 1 plus k druhej generácii SIS 2. Je to zmena a doplnenie rozhodnutia Prvá výmena názorov už prebehla, bolo to 1. decembra. Pán Kuejo, správodajca, nám teraz predstaví návrh správy. Potom požiadame komisiu a švedské predsedníctvo, aby sa k tomu vyjadrili. Samozrejme, že aj ostatní poslanci sa môžu do diskusie zapojiť. Táto správa na ňu má dopad Lisabonská zmluva. Jeden z návrhov komisie vychádzal z právneho základu tretieho piliera, takže už neplatí. A komisia nás teda bude informovať o svojich názoroch, pokiaľ ide o túto časť balíčka. Najskôr ale dávam slovo pánovi Kojovi spravodajcovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako ste správne povedali, Prebehla prvá výmena názorov prednedávnom a teda nebudem opakovať všetky tie argumenty, ktoré som predložil už vtedy. Jediné, čo som chcel doplniť, je, že Európsky parlament je veľmi znepokojený oneskorením v súvislosti so systémom SIS, a teda šengenským systémom a vízovým systémom. A už sme k tejto téme schválili na plene uznesenie na poslednom stretnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné e, záležitosti tak sa rozhodlo presunúť text, e, ktorý bol pôvodne naplánovaný na koniec roka, aby ho schválenie bolo e, presunuté na koniec januára 2010. A podľa informácií, ktoré máme, ak sa v tom momente neschváli tento dokument, tak potom sa zruší e, kontrakt s tým, s tou firmou, ktorá spôsobuje toto oneskorenie, ale ja by som bol rád, aby som dostal od rady viacej informácií k tomuto bodu. Pokiaľ ide o ďalšie podmenujúce návrhy a tak ďalej, pokiaľ ide o rokovací poriadok a pokiaľ ide o prvý pilier, Máme nový právny základ. Ja predpokladám, že to bude podľa článku 74 zmluvy. To teda znamená, že tento návrh stále platí. Pokiaľ ide o návrh k tretiemu pilieru, tento návrh sa bude musieť znovu predložiť a očakávame dodatočné informácie zo strany komisie. Pokiaľ ide o fond, Opakujem to, čo som povedal už minule. Nechceme dávať Európskej komisii žiadny biankošek a preto je potrebné, aby bol nejaký deadline. Nesúhlasíme eh, s takým návrhom eh, do nekonečná a potrebujeme parlamentnú rozpravu práve eh, k tejto migrácii. My sme zodpovední za právny základ a jednak aj preto, že sme rozpočtový orgán. Chceme, aby skôr než prebehne táto migrácia, aby bol Európsky parlament dostatočne informovaný, aby mohol vydať svoje stanovisko a súhlas a chceme, aby tieto informácie boli adekvátne, skôr než sa príjmú tieto texty a teda skôr než akékoľvek testy sa schvália a aplikujú v praxi, tak aby tento postup prebehol korektne. Eh, to isté platí aj pre riadiacu radu alebo správnu radu tohto globálneho programu. A len ľutujeme, že toto rozhodnutie sa neprijalo skôr. Už sme povedali, že ak bude nejaký problém zo SIS-2, ak táto druhá generácia systému SIS nebude fungovať, takže si ponechávame právo odvolať sa na súdny dvor Európskeho spoločenstva a požiadame o audit hĺbkový audit e, všetkých účtov. A ja si myslím, že teraz je príležitosť, aby sme dali slovo predsedovi rady, ktorý má na starosti šengenskú skupinu. Máme tu pána Andersa, Andersa Felgrena, ktorý je v pracovnej skupine pre šengenské aky. Nech sa páči, máte slovo. Tack för ordförande och eh, god eftermiddag till övriga ledamöter. Ďakujem pani predsedajúca, želám všetkým dobrý večer. Naše predsedníctvo viedlo rokovania, odkedy sme v septembri dostali návrh A teraz očakávame nové návrhy v rámci e, Lisabonskej zmluvy. Preštudoval som si návrh správy Európskeho parlamentu a s radosťou konštatujeme, že úplne zodpovedá aj diskusii, ktorú sme viedli v rade. Sú tam veľmi dôležité body, ktoré už pán Kojo spomenul. je potrebné, aby sme s týmto návrhom vyriešili tie posledné technické problémy. A rada sa teší, eh, že sa vytvorila tá rada všeobecného managingu alebo riadenia, ktorá by mala vylepšiť možnosti členských štátov o tom, ako zasiahnuť, ako ovplyvniť kvalitu e, tohto projektu v jednotlivých členských štátoch. Až doteraz diskusie v rade, ktoré prebehli, boli v poriadku a členské štáty sú toho názoru, že je potrebný nejaký deadline, nejaký limitný dátum, tak ako to aj povedal v návrhu správy Európsky parlament. A teraz niekoľko malých poznámok, ktoré sme si zaznamenali vo vašej správe. Pokiaľ ide o rozhodovací proces v oblasti migrácie, dostaneme sa do poslednej fázy tohto projektu. a budeme migrovať zo súčasného systému k do tomu budúcemu. A podľa súčasných predpisov sa nachádzame trochu v citlivej situácii, ale ja si myslím, že Európska komisia je v lepšej situácii lepšie opísať e, túto e, procedúru rozhodovací postup než rada. Okrem toho, ako som už povedal, budete možno prekvapení, keď vám poviem, že zdieľame väčšinu názorov, ktoré sú e, zachytené v návrhu tejto správy, takže vaše návrhy rada príjme, pravdepodobne. A je dôležité, aby som zvoraznil význam celej tejto práce. je jasné, že je potrebné, aby tento systém ostal otvorený, aj keď to bude istým spôsobom výmenný systém. On hovoril, pán Kojejo hovoril aj o rozhodnutí rady z pondelka, ktorý sa týka systému SIS-2. A ako pán Kojo správne povedal, rada je toho názoru, že oneskorenia, ktorý, ktorým došlo v tomto systéme, sú už nepriateľné, pretože ak sa nám nepodarí spustiť tento systém, je to niečo veľmi polutohovania hodné. Je to systém, ktorý sa pripravuje už od roku 2004. Isté oneskorenia je možné prijať do januára 2010, ale ani v tom dátume nebude možné aplikovať e, systém e, z technických dôvodov zo strany dodávateľov tak budeme toho názoru, že tento pokus jednoducho zlyhal. Tento nástroj uvažuje o tom, že by sa prešlo k takému výmennému scenáru alebo scenáru B, ak chceme k plánu B. A vďaka správe Európskeho parlamentu toto riešenie by sa mohlo rýchlo aplikovať, aby sme dosiahli ciele a zámere pre právny nástroj SIS-2 od roku 2006. A tak občania, ako aj kompetentné orgány budú pokrytí rovnakým systémom, a myslíme si, že to bude niečo pozitívne. Nebudem zachádzať viac do detajlov, ale na záver by som dodal, že neuvažujeme o ďalších stretnutiach v rámci pracovnej skupiny pod švedským predsedníctvom. Informovali sme e, veľmi detailne španielské predsedníctvo, brali sme do úvahy aj stanoviska Európskeho parlamentu a rovnako sme informovali Európsky parlament o tom, čo prebieha v tomto nástroji na tej technickej úrovni pre SIS-2. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, pán Felgren. A teraz poprosím komisiu pána Tudoracheho. Nech sa páči, reagujte. Um, Ďakujem, pani predsednička. Nechcem zachádzať do detajlov, pokiaľ ide o ciele a technické aspekty. Hovorili sme o tom minulý týždeň. Dovolte mi, aby som teda reagoval na otázky, ktoré položil komisii pán Cuello. Z technického hľadiska, myslím, že som to zdôraznil už minulý týždeň, že komisia bola veľmi transparentná, boli sme otvorení a na technickej úrovni boli určité ťažkosti, podobne to bolo aj na tej konceptuálnej úrovni. A myslím si, že podpredseda komisie to na konci oktobra v plene jasne vysvetlil. Tiež sme odpovedali na otázky položené pánom Koejom a ďalšími poslancami na... Odpovedali sme písomne. Pokiaľ ide o tú správu ako takú, dovolte mi, aby som podporil toho ducha, tú konštruktívnosť, ktorú preukázal pán Kuejo vo svojej správe. Áno, my súhlasíme s väčšinou z toho, čo tam uvádza väčšina jeho správy je v súlade s tým kompromisným textom, ktorý už spomínalo švedské predsedníctvo, teda ide o dokument z pracovnej skupiny o šengenskom AKI. Dovolte mi, aby som povedal zo pár slov o tých najzákladnejších otázkach, ktoré sa objavujú v správe. Poprvé, dátum. Myslím si, že je potrebné, aby ste chápali, že komisia nemala nejaké nekalé úmysly, keďže neuviedla e, dátum vo svojom dokumente. My sme sa nechceli nejako vyhnúť e, pred, pred kontrolou parlamentu, nechceli sme zakrývať technické ťažkosti, ktoré sú tu. My sme mali skôr pocit, že nemôžeme skrátka na 100% ponúknúť nejaké e, technické riešenie, teda nevieme, aké technické riešenie bude prijaté na fungovanie SIS-2. No a preto sme nemohli nejakým spôsobom prísť s nejakým realistickým dátumom, pretože tento dátum samozrejme je závislý od toho, ktorý z tých dvoch technických scenárov bude nakoniec realizovaný. Predsedníctvo to už uviedlo, že sme o tom hovorili v skupine pre Schengen Aki. My sme aj pánovi Kuejovi dali jasne najavo, že je potrebné stanoviť nejaký dátum. Ale musíme samozrejme zohľadniť to riešenie, ktoré bude prijaté, pretože to je podstatné predstavenie toho dátumu. Momentálna technická platforma pre rozvoj SIS-2 má mandát do posledného štvrť roka 2009 a my toto teda chceme dodržať, aj sa to, uváža, aj sa to uvádza v správe. Pokiaľ ide o, to alterna- pokiaľ ide o ten e, alternatívny scenár vychádzajúce platformy SIS-1+, odhady, ktoré nám e, poskytli dodávateľia, to je rok 2012, ale aj to sa nedávno posunula na 2013. Takže keďže je tu takáto neistota, pokiaľ ide o termíny, tak sme zatiaľ boli toho názoru, že stanovenie konkrétneho dátumu by nebolo možné, alebo napriek takémuto stanoveniu by možno bolo potrebné ten text e, aktualizovať. Takže nebolo možné stanoviť konkrétny dátum, ale hovorili sme o tom skupine pre Schengen. Aký a my chceme konštruktívne nájsť čo možno najlepšie riešenie, pokiaľ ide o stanovenie nejakej lehoty v texte. To bola prvá vec. Druhá vec sa týka terminológie, ktorá sa v texte používa. Používa sa to konkrétne v podmaňovacom návrhu. Je to terminológia týkajúca sa SIS-2 filozofia. To už som odprezentoval minulý týždeň. Filozofia tohto podmaňovacieho návrhu je, že SIS-2 je určitá sada eh, nejakých aplikácií, je to nejaký právny, eh, je to nejaká právna um, platforma, pod ktorou sa skrýva viacero aplikácií. A toto sme jasne uviedli a toto uvádza aj pán Kojo vo svojom texte. Takže sa tešíme, že ten náš prístup je rovnaký. A toto potvrdila aj pracovná skupina pre Schengen AKI. Z tohto dôvodu chceme poukázať na to, že terminológia používaná v návrhu je trošku zmetočná, pretože niekedy sa to používa na pomenovanie súčasného technického riešenia a my by sme sa radi vyhli takémuto označovaniu, lebo už som povedal, že SIS-2, tento termín by sa mal používať na označenie toho konečného riešenia právneho riešenia, legislatívneho riešenia, čiže nemalo by sa to príjmať pre tú technickú platformu, ktorá bude nakoniec prijatá ale už som spomenal, hovoril som o tom so spravodajcom, on je rovnakého názoru, takže určite nájdeme nejaký konsenzus na znení. A ešte posledná vec, tak sme chcel venovať, to je úloha Európskeho parlamentu v procese prechodu od SIS 1 plus k SIS 2. Bude to prepojené samozrejme k tomu, s tým, s tým momentom skutočného prepojenia od SIS 1 plus k systému SIS 2 zo správy vyplýva, aspoň teda pre nás, že parlament by mal hrať úlohu v rozdovacom procese a podľa nás to je v rozpore s inštitucionálnou štruktúrou, ktorá bola jasne indikovaná, jasne uvedená v právnom základe pre SIS-2, teda v článku 55. Proces prechodu ako taký Ehm, vlastne má dočinenia s implementačnými pravomocami Európskej komisie. Ide o technický proces, pričom Európsky parlament má legislatívne úlohy. Možno sme to nepochopili správne z tej vašej správy. Ale my máme pocit teda, že by ste chceli, aby parlament zohrával úlohu v rozdobacom postupe v čase ešte pred prechodom od SIS 1 k SIS 2. To boli teda otázky, ktorým som sa chcel venovať ja. A prepačte, ešte tu bola jedna otázka, ktorú som sa chcel ešte venovať. Momentálne súčasný návrh vychádzajúci z prvého piliera bol predmetom oznámenia Omnibus z minulého týždňa komisie. Tento návrh teda naďalej je aktuálny, postup pokračuje. Ešte sme nerozhodli, alebo nebolo rozhodnuté, obávam sa, v komisii o tom, aký konkrétny postup sa uplatní pre tie nástroje tretieho piliera, teda ako tá integrácia prebehne. Toto je ešte predmetom rokovania medzi právnymi službami, generálnym tajomníkom. keď budeme mať jasné rozhodnutie k tejto problematike, tak poinformujeme ako parlament, tak aj radu. Ďakujem. Ďakujem. Hovorí pani predsedajúca, dvaja kolegovia sa prihlasili o slovo. A potom dáme slovo ešte spravodajcovi, pán Andrew ako prvý. Da, mulțumesc în calitate de raportor din umbră din partea grupului. Ja, um, vážená pred, predsedajúca, ja som tieňovým spravodajcom sociálno-demokratickej strany a zdieľam stanovisko uh, pána spravodajcu Koja, pokiaľ ide o oneskorenie pri vstupe do platnosti systému SIS-2. Nemôžeme akceptovať fakt, že neexistuje presný harmonogram, limitný dátum pre začiatok presunu systému a nemôžeme prijať žiadosť komisie Myslíme si, že Európsky parlament musí byť neustále informovaný o výsledkoch testov, o procese konverzie, teda prenosu prechodu systému a tiež o tom, či dodávateľ splňa podmienky stanovené v kontrakte. Nemôžeme prijať nedostatok transparentnosti v informáciách e, parlamentu. Tak ako som už povedal v Štrasburgu, ciele, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, sa musia rešpektovať do písmenka. A technologické podmienky a používané technológie majú byť tie, najvyspelejšie. Európska komisia bude mať e, vyššiu zodpovednosť pre ochranu týchto osobných údajov a to platí aj počas trvania testov, ale aj potom, keď systém skutočne začne fungovať, či už to bude SIS-2 alebo iný fungujúci systém. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani Zomer. Ďakujem pekne. Takže komisia hovorí, že stanovenie konkrétneho dátumu nie je momentálne možné. Ja som teraz nová v tejto inštitúcii, ale keď sa teraz pozriem na to, že ten rozvojový mandát pre vývoj tohto systému uh, bol daný do konca roku 2006 a stále tu boli odklady, omeškania. Musím povedať, že mám pocit, že keď mi teraz poviete, že nie je možné stanoviť e, konkrétny dátum, ja mám pocit, že to skrátka vôbec nefunguje, ten nový systém. V opačnom prípade by sme sa tu teraz bavili už iba o maličkosti, ale keď nefunguje niečo zásadné po takom dlhom čase, čo sa na tom pracovalo, a ak ešte stále nedokážete povedať, kedy to bude môcť e, začať fungovať, tak to je dosť zvláštne. Ja som 10 rokov pôsobila vo výbore pre dopravu. Tam sme hovorili o o digitálnych médiách no. a ja mám pocit, že e, toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá, oveľa dôležitejšia. SIS-2, SIS-2 je predsa mimoriadne citlivá vec, je to systém, ktorý musí fungovať od dňa, od úplne prvého dňa uvedenia do fungovania keď e, starý systém SIS prejde e, do toho nového, keď, to bude, keď SIS-2 bude jediným systémom, ktorý bude fungovať, tak musí fungovať od prvej sekundy nepretržite. No a keď si teraz vypočujem, že nie ste schopní povedať ani keď to mm, začne fungovať, keď to vodi do, prevádzky, do prevádzky, tak e, ja naozaj mám pochybnosť o tom, či vôbec nový systém niekedy vznikne. A myslím si, že aj správodajca má rovnaký názor ako ja. No a moja konkrétna otázka smeruje na komisiu. Ako to vyzerá s tým projektovým plánom, s tým pôvodným? Mohli by sa ho prosím predložiť? My už teraz uh, máme právo zúčastňovať sa tohto projektu podľa Lisabonskej zmluvy, takže bolo by možno predložiť nám ten projektový plán aby sme sa nemohli zaoberať? Alebo máte nejaké ďalšie dokumenty, ktoré by nám mohli byť poskytnuté? Ako je to s tou transparentnosťou? Kolegovia, ktorí sa tou témou zaoberajú už dlhšie, tí poukázali na nedostatok transparentnosti. Zástupca rady povedal, že rada víta zriadenie management boardu, teda nejakej správnej rady. Sú tam všetky členské štáty zastúpené, čo táto rada robí. Nie je to len nejaká taká alibistická inštitúcia, ktorá bola zriadená pro forma ako zastúpenie členských štátov. Ale v zásade táto rada e, tiež možno nezvyšuje transparentnosť. Takže mne sa to celé zdá také veľmi vágne a ten právny akt o prechode hovorí o tom, že technická migrácia z právneho hľadiska, ale v zásade ide iba o ďalší vývojový mandát. A tento vývojový mandát e, rada dala už dávno, neustále sa to predlžuje a moja otázka znie, dokedy sa to má šťahať, keď e, to každý deň stojí peniaze daňových poplatníkov. Takže nebolo by dobré napríklad osloviť Európsky súdny dvor, aby sa zaoberal týmto projektom. Mne sa to zdá dobrý nápad. A tým zvýšime transparentnosť, nastolíme transparentnosť. Áno, ja som veľmi nedôverčivá voči tomuto projektu a kladiem si otázku, či je vôbec možné, aby tento projekt bol realizovaný. Keď eh, dodávateľia možno dodávateľia nie sú schopní to rozvíjať, alebo členské štáty robia problémy. Ako vyzerá zmluva s tými dodávateľmi? Sú tam nejaké penále dohodnuté alebo nie? Takže toto sú informácie, ktoré by som ja rada dostala od komisie. Ďakujem pani Zomer, hovorí pani predsedajúca. Môže prosím reagovať komisia na položené otázky? Ďakujem pani predsednička. Naozaj rád budem reagovať. Pokúsim sa zodpovedať všetky otázky, ktoré boli položené. E, chcete, aby som reagoval na všetky položené otázky, alebo iba na otázky pani Zome? Všetky, všetky poprosíme. Dobre, takže k tej prvej otázke týkajúcej sa dátumu. Dovolte mi, aby som to ešte raz objasnil. Možno ste ma správne nepochopili. Nejde o to, že by komisia nevedela alebo nechcela stanoviť termín. Ako som už spomínal, za súčasného scenára, technického scenára máme dátum, máme taký všeobecný harmonogram, máme projektový plán do konca roka 2011. Ale keďže v júni tohto roka rada pripravila určitý plán rozšírenia platformy SIS-1 ako alternatívneho riešenia k SIS-2, keby testy súčasného systému SIS-2 neprešli, tak vznikla určitá neistota a preto sme my nechceli stanoviť dátum ukončenia projektu pretože keby tam nebol ten vývoj, ktorý som spomínal, keby rada nebola o tom rozhodla, tak áno, bol by to koniec 2011, ale keďže teraz rada takto rozhodla e, o možnej alternatíve, e, bolo je to Francúzsko, ktoré nadviazalo kontakty s ďalšou spoločnosťou a tak ďalej. A tu máme iba odhad tejto spoločnosti. Je to rok 2012, to bolo pôvodne, teraz to je rok 2013, no a my tu máme takúto neistotu a preto sme si pri príprave tohto pozmenenia tejto novely vybrali nestanoviť, nestanoviť konkrétny dátum. Takže nejaké riešenie nájdeme, buď tam uvedieme oba tie termíny, alebo uvedieme jeden dátum s možnosťou predloženia prostredníctvom komitológie, tak ako sa to uvádza v správe. Pokiaľ ide o transparentnosť eh, tých eh, zmluv a postupu pri vývoji. My máme povinnosť podľa právneho základu informovať vás o vývoji SIS-2 v 6-mesačných intervaloch aj to pravidelne robíme. Za každým, keď došlo k nejakému výraznému vývoju, či už to bolo z hľadiska politického rozhodnutia v rade alebo z hľadiska nejakých testov, nejakých vývojových pokrokov, tá komisia vždy informovala predsedu výboru LIBE listom. To napríklad bolo po tej junovej rade, po minulotýždňovej rade to znova sme urobili, písomne sme odpis, odpovedali na vaše otázky ako doplnenie e, k reakcii podpredsedu komisie na vaše otázky v pléne. Takže ako v pléne, tak aj v písomnej odpovedi na vaše otázky sme uviedli, že sú tu penále, viac než 3 milióny eur doposiaľ. To je penále proti súčasnému dodávateľovi. Hovorili sme o týchto veciach naozaj pomerne do detajlov, takže tieto informácie sú k dispozícii, aj sme vám ich poskytli a samozrejme aj do budúcna, keď sa niečo dôležité stane, keď dôjde k porušeniu zmluvy alebo k nejakému technickému pokroku, tak Európskemu parlamentu radi informácie poskytneme. GPMB, čo je úlohou tejto rady. Jej úlohou je um, zapojiť členské štáty do koordinácie programu. Momentálne tam pôsobí 8 expertov, ktorí sa stretávajú každý týždeň s našimi technickými expertami a oni teda usmerňujú vývoj toho projektu. Všetky rozhodnutia, ktoré tam boli prijaté, za ostatných 6 mesiacov v rámci prípravy Milníka 1. Všetky tieto rozhodnutia prebehli v koordinácii e, za prispenia e, tohto management boardu tejto rady. Členské štáty sa zapájajú, majú plný prístup k zmluvám, takže môžu príjmať rozhodnutia, informované rozhodnutia pokiaľ ide o ten dvor auditorov. Takže pokiaľ ide o dvor auditorov, tak ten sa tým zaoberá. Minulý týždeň napríklad tu bol trojtyžňový audit rôznych e, zmluvných postupov, takže my samozrejme sme ochotný reagovať na otázky e, dvora auditorov a prijať ho u nás. Ďakujem pekne, pán Koejl, nech sa páči. Pani predsedajúca, tri záverečné pripomienky. Poprvé, pokiaľ ide o našu zodpovednosť, došlo k viacerým oneskoreniam a parlament nie je zodpovedný za žiadne oneskorenie a takisto nechceme byť zodpovední za žiadne meškania. A preto navrhujem parlamentu, aby dal súhlas na predloženie mandátu. aby ani komisia, ani rada sa nemohli vyhovárať na parlament. Nie je takisto našou zodpovednosťou, ak niečo zlyhá. Máme legislatívny e, rámec, ktorý sme prijali veľmi rýchlo. Dosiahli sme dohodu v prvom čítaní a myslíme si, že bolo dobrým nápadom zriadiť GPMB, pretože tým sa do toho zapojili členské štáty. Dostali sa bližšie k projektu ako na začiatku. Ja sa skromne domnievam, že ak by bola komisia od začiatku viac zapájala parlament a členské štáty, pravdepodobne by sme dnes neboli v takej zložitej situácii, ako sme. Druhá pripomienka. Chápem, prečo komisia hovorí, že ak prvé technické riešenie zlíha, tak už majú náhradný plán ale toto budeme vedieť až v januári, keď budeme mať výsledky milníka 1. Ale ak sa to stane, to vaše riešenie bude prístupné. Chcem sa poďakovať zástupcovi komisie, pretože ten nám otvorene povedal, že si najskôr myslel, že lehota bude 2012, ale teraz podnik hovorí o roku 2013 a nikto nevie, ako to bude v januári. Možno, že v januári tá, tento podnik bude hovoriť o roku 2014 alebo 2015. A keďže nikto zatiaľ nič nevie, mali by sme stanoviť dátum. Nemali by sme mať e, nekonečný príbeh. Musíme definovať konečný dátum. A ak si riešenie bude vyžadovať ďalší pokrok, potom by mal byť konzultovaný parlament a komisia a rada by transparentne mali nám vždy povedať, ako vyzerá situácia. No a tretia záverečná pripomienka. Pani predsedajúca, týka sa to zapojenia parlamentu do procesu. Chápem, aké komplikované sú právomoci komisie a parlamentu a ten ich pomer. Nechcem prepisovať zmluvy, nechcem spochybňovať ani výsady e, komisie a jej výkonné právomoci, ale chcem zdôrazniť, že parlament musí byť viac zapojený do tohto procesu. Sme spolu zákonodarci, pokiaľ ide o právny rámec, sme takisto rozpočtovým orgánom a do tohto riešenia sa bude investovať veľa peňazí a preto máme právo vedieť viac a byť viac zapojený do procesu prechodu z jedného systému na druhý. Toto parlament žiada a má na to právo. Carlos. Well, uh... Ďakujem, Carlos. Pani Zomer, ešte raz. Ďakujem. Ešte mám ďalšiu otázku pre spravodajcu, pre Carlosa Coela. Jedna doplňujúca otázka. Prečo by sme si mali stanovovať dátum 2013? Zástupca rady povedal, že ak to nefu- nebude fungovať do júla 2010, tak rada e, bude považovať projekt za e, projekt, ktorý zlyhal a preto my, prečo my ako parlament, my sme si mali stanoviť rok 2013. Ďakujem za otázku. My v podstate žiadame rok 2011 ako prvý dátum, prvú lehotu. A ak dôjde k druhému scénáru, teda alternatívnemu scénáru, tak potom samozrejme nebudeme môcť žiadať rok 2011, pretože alternatívny scénár bude pokračovať, bude fungovať systém SIS-1+, ale to znamená, že takmer budeme musieť začať celý postup od začiatku a preto v tom prípade rok 2013 bude rozumným riešením. Nikto nevie zabezpečiť alebo slúbiť rok 2013. Nikto nevie slúbiť, že to bude hotové, ale parlament napriek tomu musí definovať dátum a ak sa to nedokončí, tak potom komisia a rada čo najtransparentnejším spôsobom by mali prísť k nám a vysvetliť nám to. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov by mal byť 18. január, aby sme 1. februára 2010 mohli hlasovať v našom výbore. Ďakujem za vaše príspevky. Ďakujem zástupcom predsedníctva. Ďalší bod je absolutórium. Máme 6 návrhov stanovisk a rozpravu k ním. Pani Gröns Poprosím vás, aby ste, pani Gönc, eh, poprosím, aby ste prevzali predsedanie, pretože ja musím odísť. Uh, Viem, že je neskoro, ale mali by sme pokračovať. Ja mám teraz dvojitú úlohu. Kinga Gall spomenula, že mojou ďalšou úlohou je spoločná rozpráva o, o rozpočte na rok 2008 Týka sa to inštitúcií, ktoré, ktoré spadajú pod náš výbor. Chcem urobiť zhrnutie v mene spravodajcu pána Lópeza Aguilara, ktorý tu dnes nemôže s nami byť. Ako som spomenala, týka sa to e, rozpočtovej prípravy rozpočtovej revízie za rok 2008. Chcem predstaviť návrhy k e, Európskemu policajnému kolégiu. Dvor auditorov e, sa domnieva, že ich účtovníctvo je v poriadku, ale boli tam niektoré verejné obstarávania, ktoré neboli e, presne v súlade s pravidlami a boli tam nejaké nedostatky, porušenia finančných pravidel, keď sa organizovali kurzy a semináre. Návrh teda znie tak, aby sme zdôraznili, tak ako v predchádzajúcich o, eh, rokoch, že kolegium musí prísne dodržiavať finančné nariadenie a zlepšiť svoj finančný manažment a verejné obstarávanie. A musíme požiadať komisiu, aby sledovala prísne plnenie rozpočtu. Ďalší návrh sa týka Frontexu, kde dvor auditorov hovorí, že finančný e, rok, e, respektíve účtovníctvo za finančný e, rok sú v súlade s pravidlami. Je to teda pozitívne hodnotenie, ale v roku 2008 rozpočet Frontexu bol navýšený o 29 miliónov, čo sa rovná 69 a 13 miliónov rozpočtových prostriedkov muselo byť zrušených, pretože Frontex nebol e, schopný e, riadiť takéto navýšenie svojho rozpočtu. Boli tam aj problémy v záväzkových e, platbách a v postupoch náboru pracovníkov. A preto navrhujeme, aby Frontexu bolo odporúčané zlepšenie finančného riadenia, najmä pokiaľ ide o plnenie rozpočtu na rok 2009 a 2010. Pokiaľ ide o zvyšné tri inštitúcie, Európske monitorovacie centrum droga drogovej závislosti, Agentúra pre základné práva a Eurojust, boli tu viaceré pripomienky, ktoré sa týkali rozpočtového a finančného riadenia. Ale ako dvor auditorov povedal, nespochybňujú stanovisko. Prvé dve by sme mali prediskutovať detailnejšie a tie ďalšie neboli až také podstatné. Nech sa páči, máte slovo, máte k tomu niečo, čo by ste chceli dodať a takisto by sme mali stanoviť lehotu na pozmenujúce návrhy. Uh, uh, uh, Komisia, chcete sa vyjadriť? Je tu zástupca komisie? Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem reagovať, pokiaľ ide o CEPOL, Policajnú akadémiu. Chcem povedať, že komisia sleduje činnosti CEPOLu. Ako viete, CEPOL zmenil dvoch šéfov jednotiek nedávno, jednotku administratívy a ešte ďalšiu a takisto vymení aj riaditeľa Čiže zmení sa riadenie agentúry a sú tu tri e, mená, ktoré sú v ušom zozname a vyberie sa z nich e, nový riaditeľ. Nový riaditeľ by mal prísť do funkcie v marci 2010. Takže sú tu predpoklady na to, aby sa trošku zmenilo riadenie agentúry. Osobne dnes som sa e, zúčastnil konferenčného telefonátu s kolegom z Cepolu. Rozprávali sme sa o určitých rozpočtových postupoch a vysvetlili sme im presne tie postupy, čo majú robiť. Takže na január už e, sme si stanovili ďalšie stretnutie aby sme hovorili o uplatňovaní, správnom uplatňovaní rozpočtových postupov. Tak toto asi vyzerá. Chcem vás uistiť o tom, že komisia pozorne sleduje túto agentúru. Um, Ďakujem za e, pripomienky, to bola veľmi dôležitá informácia. Nech sa páči. Prepačte. Veľmi rýchlo, pani predsedajúca. No, zdieľam vo väčšine stanoviska spravodajcu. Mám len dve poznámky. Prvá k Frontexu, pretože si myslím, že je škandalózne, skutočne škandalózne, že sa neustále žiadajú ďalšie finančné prostriedky pre Frontex a keď vidíme, aké sú tam výsledky a keď vidíme e, tie výkyvy alebo prechmaty vo Frontexte, ktoré poukazujeme na tieto škandály, tak, alebo teda podľa nás je to škandalozne. K tým základným správam spravodajca a právam správne poukazuje na, na poznámky súdu k agentúre, ale myslím, že by mal ísť trochu ďalej do detajlov. On len zaznamenáva určitý fakt, ale našou úlohou je nielen niečo zaznamenávať a informovať, ale treba upozorniť aj na to, aby agentúra jasne stanovila budúci rok svoje presné ciele, aby bola schopná konať merateľným spôsobom alebo dosahovať merateľné ciele. A tretia poznámka. Uvažovala som o dôvode, prečo nemáme správu pre Europol, keď máme pre iné agentúry. A všeobecnejšie využívam túto príležitosť, aby som vyjadrila polutovanie, že príliš veľa dokumentov, ktoré sa publikuje, ale publikujú sa len v angličtine. Hovorila som predovšetkým o Európskej agentúre pre základné práva. Táto je poverená predovšetkým kontaktom s občanmi a keď ide o takýto kontakt s občanmi, tam by sme mali urobiť väčšie úsilie multilingvizmu a multi, multilingvizmus v tomto parlamente by sa nemal obmedzovať len na určité veci, ale mali by sme nástojiť pravidelne na tom, aby e, ten multilingvizmus fungoval, ak chceme, aby Európania sa našli e, v tej Európe a našli to, čo hľadajú, tak je potrebné, aby mali dokumenty preložené vo svojich jazykoch. Ďakujem. Myslím, že o Frontexe sme podrobne v minulých týždňoch e, diskutovali a dúfame, že sa to zlepší. Zaznela jasná kritika v týchto pripomienkach aj v hodnotiacej správe. Myslím, že sa zhodujeme na tom, že Frontex by mal mať stanovené jasné ciele a pracovať transparentnejšie a efektívnejšie ako doteraz. Pokiaľ ide o Europol, Europol nebol v roku 2008 agentúrou spoločenstva, tak som sa to dozvedela od kolegov a preto nie je zahrnutý do správy. Francúzska verzia bude prístupná onedlho. Lehotou by mohol byť 18. december na akékoľvek návrhy, pozmenujúce návrhy k návrhu stanoviska. Nejaké ďalšie pripomienky? Ďakujem veľmi pekne. 18. december je teda, opakujem, e, lehota na zasielanie pozmeňujúcich návrhov. Je to pred Vianocami, je to koniec budúceho týždňa, je to v podstate posledný pracovný deň pred Vianocami. E, bod rôzne. Ďalšie stretnutie bude v januári, 11. januára. A to je prvý pracovný deň po Vianociach. Ďakujem za trpezlivosť a za vašu prítomnosť.